Okay, some... Kolegovia, pokiaľ viem, niektorí musíte ísť na zasadnutia iného výboru, iné podujatia. Takže som bola požiadaná o to, aby sme začali na čas. Dobre, v poriadku. Takže poprosím vás, aby ste sa pousádzali. Nie je nás až tak veľa, takže dúfam, že sa na všetkom dohodneme. A, ani tam nemáme veľa kontroverzných vecí. Takže začneme s bodom 14 spolu dohoda o spolupráci o partnerstve medzi EÚ a Islamskou republikou Afganistanom. E, spravodajca žiaľ tu momentálne nie je, takže pôjdeme rovno na hlasovanie. Takže začneme pozmeňujúcim návrhom 1 za, proti, zdržali sa schválený pozmeňujúci návrh 2 za, proti, Zdržali sa. Myslím, že je zamietnutý, ale overme pozmeňujúci návrh 2, či máme väčšinu. Hlasujme teraz k pozmeňujúcemu návrhu 2. Ešte chvíľku počkám, ale zase nie príliš dlho. Počkám, kým si Celiana sadne, lebo je už v miestnosti, aby si stihla vyťahnuť kartičku a odhlasovať. Dobre, Takže končím hlasovanie. Zamietnutý. E, zo pár kolegov tu ešte nie mali prísť na čas. Dobre, kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválení. Potom ideme na pozmeňujúci návrh 4 za, pardon, 8, 8 za, proti, zdržali sa zamietnutý, 15 za, proti, zdržali sa. Myslím, že je zamietnutý, ale overme. Pozmenujúci návrh 15, hlasujme teraz. Konec hlasovania. Zamietnutý. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, schválený. 21 za, proti, zdržali sa schválení. 22 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 23 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa schválení. 25 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa schválení. A záverečné hlasovanie. Hlasujeme elektronicky, menovite. Hlasujem teraz. Všetci odhlasovali? Takže končím hlasovanie. Schválený 14 za, nikto nebol proti, traja sa zdržali. Ďakujem pekne Frankovi aj v jeho neprítomnosti. A teraz ideme cez konsenzné konanie, žiadne pozmeňujúce návrhy, jednoducho za alebo proti. Hlasujeme menovite elektronicky teraz. Dohoda s Afganistanom. Súhlas, hlasujeme o ňom teraz. Všetci odhlasovali? Končím hlasovanie. Súhlas je daný, 15 za, nikto proti a dvaja sa zdržali. Dobre. Takže poďme na bod 16. To je špecifické ustanovenia pre Európsku územnú spoluprácu a cieľ Interreg, čiže nový program Interreg, o ktorom hlasujeme. E, je to pre výbor REGI, náš výstup. Eleny Teokarus je spravodajkyňou. Eleny, chceš niečo povedať predtým, ako budeme hlasovať? Ak nie, tak môžeme rovno hlasovať. Takže 13 za, proti zdržali sa schválení. 14 za, proti zdržali sa schválení. 15 za, proti zdržali sa schválení. 73 za, proti zdržali sa schválení. 74 za, proti zdržali sa schválení. 16 za, proti, zdržali sa schválení. E, musíme o každom bode hlasovať, takže to je dlhé. 17 za, proti, zdržali sa schválení. 18 za, proti, zdržali sa schválení. 75 za, proti, zdržali sa schválení. 76 za, proti, zdržali sa. Overujeme 76, hlasujeme teraz. Nemáte kartu? Môže ju niekto ísť zobrať pre vás? Je to len tu dole, takže možno by niekto z kolegov vašich zamestnancov mohol prísť, e, doniesť vám vašu kartičku. Dobre. Neviem teda, ako teraz hlasujete. Konec hlasovania. Schválené. Môžete Môže vám niekto doniesť kartu? Ďakujem. Uh, myslím si, to je o poschodie nižšie. Uh, lebo bez karty je to ťažké. za proti zdržali sa schválený, 19 za proti zdržali sa schválený, 20 za proti zdržali sa schválený, 21 za proti zdržali sa schválený, 22 za, proti, zdržali sa schválení. 23 za, proti, zdržali sa schválený. 24 za, proti, zdržali sa schválení. 25 za, proti, zdržali sa schválení. 78 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 26 za, proti, zdržali sa schválení. 79 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválení. 83 za, proti, zdržali sa schválení. 28 za, proti, zdržali sa schválení. 85 za, proti, zdržali sa schválení. 29 za, proti, zdržali sa, pardon, ten odpadá, pretože 85 prešla, 29 odpadá. 86 za, proti, zdržali sa. Overujeme 86, hlasujme. Nie, je to, bolo to jasné, koniec hlasovania, je to jasné. Ja som si myslela, že boli viacerí. Čiže 4, 4 za, 15 proti, nikto sa nezdržal, čiže jednoznačne zamietnutý. 30 za, proti, zdržali sa, schválený 87 za, nie tá odpada, 88 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 31 za, proti, zdržali sa schválení, 32 za, proti, zdržali sa schválení. 33 za, proti, zdržali sa schválení. 34 za, proti, zdržali sa schválení. 35 za, proti, zdržali sa schválení. 36 za, proti, zdržali sa schválení. 37 za, proti. Overujeme 37. Hlasujeme teraz. Konec hlasovania. 11 k 8 schválený. 38 za proti, zdržali sa schválení, 39 za, proti, overujeme 39, hlasujme teraz. Konec hlasovania. 12 za, 8 proti schválený. 40 za, proti, zdržali sa schválený. 41 za, proti, zdržali sa schválený. 42 za, proti, zdržali sa schválení, 43 za, proti, zdržali sa schválení, 89 za, proti, zdržali sa, overujeme 89, hlasujme teraz. Koniec hlasovania. Takže 11 za a 9 proti, čiže schválený. 44 za, proti, zdržali sa schválení. 45 za, proti, zdržali sa schválení. 46 za, proti, zdržali sa schválení. 47 za, proti, zdržali sa schválení. 90 za, proti, overujeme 90, hlasujme teraz. Všetci odhlasovali? Koniec hlasovania. A 10 za, 9 proti, čiže schválený. 48 za, proti, zdržali sa. Asi rovnaká väčšina. Overujeme 48. Hlasujme teraz. Asi prešiel. Všetci odhlasovali? Koniec hlasovania. 11 za 9 proti, čiže schválený. 49 za, proti, zdržali sa schválený. 50 za, proti, zdržali sa schválený. Má čakajú nás nekonečné strany hlasovania. 51 za, proti, zdržalo sa schválený. 52 za, proti, zdržali sa schválený. 91 za, proti, overujeme 91. Hlasujme teraz. Koniec. 10 za 10 proti, takže zamietnutý. 92 za, proti, zdržali sa schválení. 93 za, proti, zdržali sa. Overujeme ešte raz. 93 za, proti, zdržali sa schválení. 94 za, proti, zdržali sa schválení. 95 za, proti, zdržali sa schválení. 96 za, proti. Overujeme 96, hlasujme. Všetci odhlasovali? Koniec. 10 za 9 proti, čiže schválený. 53 za. Nie jedna osoba bez kartičky, takže to vždy pripočítavame. Povedali sme na začiatku, že tú osobu pripočítame. Raz je to zaraz proti, takže boli hlasovania, keď takisto ste hlasovali spolu z e PP. Čiže bolo to korektné. 53 ehm, za, proti, zdržali sa schválení. Oceky preambula 54 za, proti, zdržali sa schválení, zamietnutý 55 za, proti, zdržali sa schválení. 2 za, proti, zdržali sa schválení. 3 za, proti, zdržali sa schválení. 56 za, proti, overujeme 56, hlasujme. Všetci odhlasovali? Končím hlasovanie. Koniec hlasovania. Takže 13 za, 7 proti, schválený. 57 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 58 za, proti, zdržali sa. Mm, overme, neviem rozhodnúť. Hlasujeme teraz o 58. Koniec hlasovania. 13 za, 7 proti. 4 za, proti, zdržali sa schválení. 59 odpada, 5 za, proti, zdržali sa schválení, 60 za, proti, zdržali sa schválení. 62 za, proti, zdržali sa schválení. 63 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa schválení. 7 za, proti, zdržali sa schválení. 8 za, proti, zdržali sa schválení. 65 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 9 za, proti, zdržali sa schválení. 10 za, proti, zdržali sa schválení. 11 za, proti, zdržali sa schválení. 66 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Posledná strana. 67 za, proti, zdržali sa. Overujeme 67. hlasujeme teraz. Nie, teraz to je jasné. Ehm, konec hlasovania. Zamietnuté. 4, 16, 68 za, proti, zdržali sa. Schválený. 12 za, pr- 12 odpadá, pardon. 69 za, proti. Overujeme 69 teraz. The vote's closed. So it's... Koniec. 7 za, 11 proti, zamietnutý. 70 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 71 za, proti, zdržali sa schválení, 72 za, proti, zdržali sa zamietnutí. E, citácie 1 za, proti, zdržali sa schválení. A teraz máme záverečné hlasovanie, menovite hlasujeme teraz. Všetci odhlasovali. Končím hlasovanie. Takže 19 za, nikto proti, nikto sa nezdržal. Schválené. Eleny, ďakujem pekne, blahoželám. Jednoznačne to nebola ľahká práca. The vote on the Kolegovia, teraz budeme hlasovať o Peace Facility. Včera na výbore sme o tom hovorili. O čo vlastne ide, to je náš názor ktorý ide do podvýboru SEDE. Nemáme tu formálny status k tomuto stanovisku, ale dohodli sme sa, že predložíme pozmaňovací návrh v tom prípade, kde dosiahneme širokú podporu k správe DV pre výbor SEDE. Čiže pozmaňovací návrh 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmaňovací návrh 2 za, proti, prijaté. Úvodné ustanovenie G3 za,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 a teraz záverečné hlasovanie, menovité hlasovanie, otváram ho. Hlasovali všetci, prosím. Uzatváram hlasovanie. 16 za, nikto proti a dvaja sa zdržali. Ďakujem vám. Toto je záver hlasovania. Ďakujem vám pekne. Mr. Rubik. Pán Rubik, prosím, prepašte kolegovia, pán Rubik má slovo. Len som chcel povedať, čo sa týka dohody s Afganistanom, nehlasoval som, pretože som mal nejaké problémy s touto správou, ale bol som prítomný len do zápisu, keby sa to prosím dostalo. Takže prosím do zápisu z rokovania. Kolegovia, sme tu, som rada, že je vás tu toľko. Včera vás tu bolo dosť málo a včera sme do zápisu taktiež dali Eh, poďakovanie Bogdanovi Ventovi. Prosím, mohlo by EPP dávať pozor? Prepačte. Kristiana, hovorila som, že tu bolo na začiatku dosť málo ľudí, ale dali sme do zápisu eh, poďakovanie Bogdanovi Ventovi za odvedenú prácu ako koordinátorovi tohto výboru, čiže chcela som len toto povedať aj kolegom, ktorí sa k nám pridali až dnes. Taktiež eh, Naša kolegyňa Valéria, ktorá už odchádza, si tiež zaslúži vďaku a ešte raz opakujem, že toto je záver hlasovania. Thank you. Okay, colleagues, we move... Dobre, kolegovia, posunieme sa k bodu 18. Tí, ktorí odchádzajú, prosím, keby odišli potichu. Bod 18. Toto je feedback z ad hoc delegácie DV e, Cesta do Bolívie 18. až 20. septembra. Eleni Teocharos viedla túto delegáciu a taktiež e, Augustin Dermera a naša kolegyňa Klaudia tam bola Dvaja z týchto kolegov sú tu dnes predpoludním s nami. Viem zo spätnej väzby od stafu, že to bola veľmi zaujímavá misia. Taktiež som počula, že ste sa stretli eh, na poldňovom stretnutí s prezidentom Evom Moralesom a že ste helikoptérov boli zavezení na polia, ktoré predtým slúžili na pestovanie koky a teraz sa využívajú na iné účely. Ďakujem, ďakujem za vašu cestu a ďakujeme aj bolivijskej vláde za možnosť stretnúť sa. Zatiaľ, čo my sme tu a robíme debriefing tejto misii v Bolívii, sa odohráva v meste La Paz eh, dialog na najvyššej úrovni a v budúcich diskusiách sa budeme tejto téme venovať. Teraz nám Eleni Teocharus ako vedúca delegácia povie zo pár slov a myslím, že tam bude ešte niekoľko um, výsledkov pre prácu komisie. Well, first of all... Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Rada by som najskôr poďakovala členom delegácie pán Augustin Demera a pán Doru Frudžulica a taktiež sme mali ďalšiu, ďalšieho kolegu, ktorý mal silný zámer sa zúčastniť, ale kvôli neočakávaným problémom, tak prepačte, bola to kolegyňa, sa nemohla zapojiť do našej cesty. Joáne Donatele Charisovi by som rada poďakovala e, všetkým našim pracovníkom, ktorí v najlepším spôsobom pripravili našu misiu a taktiež zástupcom EÚ v La Paz, Volal sa Leon, nepamätám si už jeho priezvisko, ale poznáte ho. Milí kolegovia, účelom cesty našej delegácie bolo monitorovať implementáciu um, rozvojovej spolupráce EU-Bolívia v troch oblastiach. Justícia a boj proti korupcii, boj proti nelegálnym drogám a taktiež očisťovanie vodných zdrojov. Čo sa týka zdrojov e, týchto troch e, bodov, my sme strategicky vybrali tieto tri hlavné zámery a sme plne v súlade e, s vlastnými rozvojovými prioritami Bolívie, aj čo sa týka agendy pre rok 2020 a Národného plánu socioekonomického rozvoja pre roky 2016 až 2020. Bolívia je najväčším príjemcom rozvojových fondov eh, v rámci podpory EÚ do Latinskej Ameriky. Viac ako 200 miliónov eur je alokovaných do roku 2050 na tieto tematické programy, napríklad čo sa týka občianskej spoločnosti a ľudských práv. Počas našej návštevy sme sa stretli so štyrmi ministrami, jedným štátnym tajomníkom a rôznymi osobami ve vedúcimi kancelárie pre spoluprácu a taktiež s Národnou kanceláriou pre boj s nelegálnymi drogami a ob- pre obchodovanie, pre boj s obchodovaním s týmito drogami a taktiež so zástupcom pre kanceláriu proti využívaniu detí na prácu. Ivo Morales sa zúčastnil časti našich rokovaní a v helikoptére sme sa pozreli na polia, ktoré sa predtým využívali na pestovanie koky a teraz sú z nich ovocinárske sady. Dovolte mi v tomto bode poďakovať všetkým uh, Joane, ale aj ostatným, je to tu napísané, nebudem to opakovať, ktorí sa zúčastnili na príprave tejto misie. Dostanete od nás aj správu, takže preskočím detaily a ja sa zameriam len na niekoľko najsvetlejších bodov. Bolivijské náprotivky e, vrátane ministerky pre plánovanie a novozvolený minister pre zahraničné veci podporili zameranie na strategické oblasti v spolupráci s EÚ, ktoré sú v súlade s vlastnými strategickými rozvojovými plánmi Bolívie. Pán Gaspari, nový minister zahraničných vecí, je veľmi slobodomyselný. V Spojenom kráľovstve um, um, dostal veľmi dobré vzdelanie a preto si myslím, že bude dobre reprezentovať krajinu. Minister Bradonoja potvrdil bezpodmienečnú spoluprácu s EÚ a zhodnotil ju ako vynikajúcu najmä v oblasti manažmentu vodných zdrojov a ich očisťovania a taktiež boja proti nelegálnym drogám a v ďalšej oblasti justičných reformách. Ďalej sme hovorili aj o rozvoji vidieka vďaka vysokej chudobe v týchto e, vidieckých oblastiach sa Bolivia zamerala v posledných rokoch najmä na e, sanitárne hygienické opatrenia, očisťovanie vody a alternatívne zdroje energie. Čo sa týka zahraničných vecí, minister Paris hovoril o niekoľkých bodoch, konvergencie medzi EÚ a Bolíviou a o potrebe vytvoriť čo najlepší dialog v vytýčených oblastiach. Liberalizácia vízového styku založená na reciprocite a budúca možná obchodná dohoda. Toto boli body, kde sme sa všetci zhodli, že by sa mohli zintenzívniť do budúcnosti. Minister spravodlivosti, pán Zakoneta, uviedol a um, chcela som len povedať, že takmer všetci títo ministri majú grécké mená. Pán minister uznal, že bolivijský systém v jeho rezorte si vyžaduje ešte intenzívnu prácu aby sa pokračovalo v osamostatňovaní justičného systému. Sú tam bohužiaľ obmedzené personálne zdroje, keďže nie je k dispozícii dostatok e, prostriedkov. Počas stretnutia s ministrom životného prostredia pánom Ortuňom sme sa venovali širokému množstvu bodov, najmä obnoviteľným zdrojom energie, energetickej nezávislosti, elektrizácii priemyselných sfér a klimatickým zmenám. Bolívia by mala diverzifikovať svoje zdroje energie a potenciálne navyšiť e, export z regiónu a čo sa týka klimatickým zmenám, zlepšiť prístup k vodným zdrojom a zlepšiť e, manažment pôdnych zdrojov. Naše stretnutie s Ivom Moralesom prinieslo následovné a už spomenutá návšteva helikoptérov v regióne Čapare, v oblasti Kočapamba. To je druhá najväčšia oblasť v Bolívii, kde sa pestuje koka, ďalšou je Jugas. Prezident uviedol, že Bolívia urobila radikálny prelom v súvislosti s, so spoluprácou s USA v boji proti nelegálnym drogám z 30 tisíc na 20 tisíc hektárov sa znížila plocha, kde sa pestuje koka. Táto je však považovaná za tradičnú aktivitu v Bolívii, preto tam vznikajú tieto problémy. Avšak výroba bola ehm, podmienená dodávkami na vlastný domáci trh, preto nie je možné túto výrobu úplne eliminovať. Teraz sa pestujú banány, manga, jablka, takže sa, je snaha nahradiť e, kokovú produkciu niečím iným. V spolupráci s EÚ bol vyvinutý sofistikovaný systém monitorovania pestovania koky. Prezident taktiež uviedol, že sa extrémna chudoba znížila z 37% na 17% a milióny ľudí môžu profitovať z podpornej pomoci. Vďaka podpore EÚ ďalší región e, sa posunul na vyšší stupeň rozvoja e, za posledných 20 rokov. Bolívia potrebuje 15 tisíc hektárov pôdy na pestovanie koky pre vnútornú produkciu, ale má momentálne produkciu na 22 tisíc hektároch, čo viedlo k tomu, že VTO sa snaží legalizovať pestovanie koky na tradičné použitie vnútri krajiny a zamedzi tomu, aby sa ďalšie pestovateľské brochy rozširovali. Počas rokovania so zástupcami EÚ a Švajčiarska sme sa dotkli ďalších projektov v krajine, ktoré financujú rôzni donory. Táto spolupráca dobre pokračuje a donory svoje rozpočty navyšujú, avšak voda a sanitárne otázky zostávajú pre Bolíviu jednými zo základných projektov. Diverzifikácia energetických zdrojov, najmä obnoviteľné zdroje a reforma justičného systému, toto sú oblasti, ktoré vy, potrebujú výrazné posilnenie a, a podporu medzinárodného spoločenstva v nasledujúcich rokoch. Príspevok EÚ bol o obmedzený na kritiku v oblasti ľudských práv a taktiež podporu občianskej spoločnosti, vytváranie kapacít a strategické kontakty. E, tým, toto sú veci, ktorými by sa mali zaoberať miestne autority. Počas mnohých rokovaní v Bolívii sme sa stretli aj e, s pánom Bariendom a Rodriguezom, ktorí zastupujú opačnú stranu politického spektra a prerokovali sme otázky týkajúce sa ľudských práv. Objavila sa otázka iba čiastočného alebo veľmi pomalého alebo vôbec žiadneho implementovania dôležitých právnych noriem. V, e, ďalej sa objavili témy práva žien a detí, detská práca, zlé podmienky vo väzeniach. Čo sa týka detskej práce, stretli sme sa s bolivijským združením detských pracovníkov a ženských pracovníkov. V roku 2004 bola prijatá dohoda, ktorá e, zabezpečila zákaz takéto práce v ťažkopriemyselných odvetviach. Avšak v určitých oblastiach je táto práca povolená. Je to v podstate v rozpore so chartou základných e, práv, ale aspoň sme sa dozvedeli, aká je aktuálna situácia. trvalo, udržať, trvalo udržateľný rozvor, rozvoj Bolívie by mal rešpektovať gendrové otázky a úlohu žien v spoločnosti. Náš ďalší kolega sa venoval tejto téme a v regióne El Alto navštívil centrum venujúce sa týmto otázkam. Ak je tu Augustín, tak by som mu venovala potom priestor. Doru Frudžulica mal možnosť navštíviť projekt v municipality Kuarína týkajúce sa zlepšovania situácie na jazere Titicaca v dôsledku z klimatických zmien. Je to oblasť nad 2000 eh, metrov eh, na, um, Um, nadmorskej výšky, čiže tento región je aj ťažko dostupný a sú tam náročné zdravotné podmienky, avšak videli sme, uh, ktoré oblasti je potrebné ešte podporiť. Počas tejto misie sme zistili, že s národnými prioritami tam fungujú programy a taktiež v súlade s vnútorným programovaním a taktiež sa dodržiavajú kroky vytýčené e, v programe boja proti nelegálnym drogám. Čo sa týka sanitačných opatrení, tam je potrebné ešte zabrať aby sa posilnila táto oblasť a zabezpečilo, že krajina bude sa môcť vyrovnať s dopadmi klimatických zmien a zabezpečí trvalý prístup k vodným zdrojom. Boj proti korupcii. V tejto oblasti by sa malo alokovať viac EU fondov na um, projekty v rámci um, vzájomnej spolupráce v justičnej oblasti a prosím kolegov, aby sa venovali detailom a rada by som ešte poďakovala všetkým za pomoc a za to, že sme mohli zmaterializovať, zrealizovať túto skvelú misiu. Čo sa týka očisťovania a sanitácie vodných zdrojov pri jazere Titikaka a v ňom, mohla by som povedať, že s veľmi obmedzenými zdrojmi dokážu ehm, zabezpečiť čistú vodu vďaka takým prírodným fenoménom, ako je osmóza a gravitácia. Bolo úžasné to vidieť, ako za menej ako 35 tisíc eur ročne majú možnosť zabezpečiť pre mesto očistenú vodu a taktiež na mňa urobilo dojem, že v nadmorskej výške 4000 metrov bola voda nesmierne špinavá, aj voda v jazere, aj voda v studniach a pretože tam chýba e, kompletný odpadový systém. Toľko moja prezentácia. Pani predsednička, udelte prosím slovo mojim kolegom. Ďakujem pekne, Eleny, ďakujem aj za túto spätnú väzbu. Chceli by ste prosím niečo ešte dodať? bude náročné niečo doplniť, pretože to bola veľmi obsiahla a vyčerpávajúca prezentácia týkajúca sa Bolívie a taktiež by som rád uviedol, že profesionalita pani Teocharus, ktorá viedla našu delegáciu, je výnimočná. V podstate to, tento táto služobná cesta je súčasťou, povedzme, globálneho vplyvu Európskej únie, pretože e, čo je zaujímavé, je to, že prečo Európska únia financuje tak veľa Bolíviu, tak ďalenú krajinu. Tak my máme veľmi Máme tam veľmi komplikovaný politický systém, ktorý vyvoláva veľa otázok, napríklad voľby a to, čo nasledovalo po voľbách. Treba to analyzovať. A treba samozrejme, to je všetko súčasťou toho soft power Európskej únie a takisto aj spôsob, ako Európska únia si želá podporovať e, tento národ, aby smeroval k skutočnej demokracii. Bez tejto podpory bude ťažké mať tam nejaký vplyv. A prečo máme podporovať rozvoj takej krajiny, ako je Bolívia? Nuž, e, posledné analýzy nám ukazujú, že e, táto krajina si žela, obyvateľia si želajú viac demokracie, spravodlivejšiu e, spoločnosť, väčšiu slobodu médií, čo nie je vždy pravda v tejto krajine, ale takisto je tu aj otázka kondicionality, pretože Európska únia, ako viete, sa snaží neovplyvňovať rozvoj e, smerom k tomu skutočnému demokratickému systému. Ale možno, že tam by sme mali trošku viac pracovať, pretože táto krajina má budúcnosť, je tam veľa mladých ľudí, Mladá generácia si skutočne želá, aby sa riešili otázky, ktoré sa týkajú e, práv mladých ľudí, rovnoprávno žien. A to sú všetko zásadné otázky pre Bolíviu, kde sú ešte veľmi silné tradície. E, percento tých miestných spoločenstiev kmeňov je ešte pomerne vysoké. A ešte samozrejme sú tam ďalšie témy, ktoré treba spomenúť. Hovorili sme na veľmi vysokej úrovni a to e, poukazuje na to, aký význam sa e, v tejto e, krajine pripisuje Európskej únii, nielen Európskemu parlamentu a jeho delegácii. A my musíme jasne pokračovať v tomto smere. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Ešte si želá niekto iný z kolegov vystúpiť? Áno, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ponajprv za správu Eleny. Minulý rok sme boli s výborom pre ľudské práva v Bolívii a musím povedať, že ten obraz, ktorý nám prezentovali v Bolívii, to nebolo veľmi pozitívne. Čo sa týka prezidentstva pána Morále sa zdá sa, že sa začína uberať diktátorským smerom a jednotlivé skupiny sú hecované proti sebe. V čase, keď sme sa tam ocitli, sa konali dve veľké demonstrácie práve e, pôvodného obyvateľstva. Takže nebolo možné spojiť e, návštevy v jednotlivých ministerstvách, pretože tieto boli zablokované. A rozvojová pomoc, ktorú dávame Bolívii, sa často um, prezentuje ako rozpočtová podpora, pomocou ktorej sa financujú projekty na zlepšenie zásobovania vodou poľnohospodárskych plôch a bolo nám povedané, že väčšina projektov sa realizuje v tej oblasti, z ktorej pochádza prezident Morales. Je to región Aymara. Je tam sústredených najviac projektov. Dokonca sme mali možnosť navštíviť jedno väzenie ktoré má asi kapacitu na 800 osôb. Je to bývalý kláštor, zvonka hermeticky uzavretý, ale vo vnútri existuje samozpráva väzňov a je tam minimálne trojnásobne viac osôb internovaných. Zásobovanie sa zabezpečuje cez príbuzných pomery vo vnútri, potom ako niekto pre nás um, niečo pripr- pripravil, tak tie, ne, nedokážem to vlastne popísať, ako to tam vyzeralo. A teraz otázka práce mladistvých a detí. Veľmi plasticky e, nám prezentovaný bol zákon k tejto téme a taktiež zákon o tom, že od 10. roku veku deti môžu pracovať, čo samozrejme odporuje ľudským právam. Čiže politické smerovanie um, sa a približovanie sa ku Kube, Venezuele a Južnej Koreji je čoraz zreteľnejšie a nepokoje v krajine a nespokojnosť s jeho vládou rastie. Bol zvolený ako prvý prezident, ktorý pochádza z kmeňa pôvodných obyvateľov. Taktiež prezentuje medzinárodne ich záujmy, ale robí to veľmi jednostranne. Na severe krajiny sme dostali informáciu o tom, že veľká časť oblasti dažďového pralesa, ktorá by mala byť chránená, sa obetuje proti vôli miestneho obyvateľstva na vybudovanie ciest, ktoré by krajinu mali spojiť s Brazíliou. A neviem, či aj vy ste to videli. Prevádzkuje sa tu taká politika, že v zmysle prehratej vojny na konci 19. storočia, kedy Bolívia trátila prístup k Tichému oceánu, pretože územie, ktoré predtým patrilo Bolívii, si Čile prisvojilo. Teraz sa propaguje táto téma, aby došlo k revízii tejto situácie, aby bol zabezpečený prístup k Tichému oceánu a aby teda Bolívia získala nové štátne územie jedna z demonstrácií, ktorá blokovala ministerstvo hospodárstva. Tu sme videli, pýtali sme sa demonstrantov, o čo ide. O, najmä sa tam zúčastnili ženy z domorodých kmeňov, ktoré si zarábajú tak, že oblečenie, ktoré zdarma prichádza z USA, predávajú ako second-handové oblečenie, ale keďže Morales chce prerušiť všetky spojenia z USA, tak chce zakázať aj import tohto oblečenia, ktoré je za bežných okolností zdarma k dispozícii týmto domorodým ženám, čo by pre nich znamenalo úplné zničenie zdroja živobytia, preto protestovali. Čiže celkovo rastie nepokoj v krajine. A to, čo povedal kolega von Zulika, že by sme mali veľmi pozorne sledovať vývoj, s tým súhlasím, avšak mali by sme taktiež venovať pozornosť tomu, že prostriedky, ktoré tam posielame, by nemali byť politicky jednostranne využívané iba prezidentom a jeho prisluhovačmi ale aby z toho mali úžitok všetci. Jedným z, zo základných potravín domorodého obyvateľstva je kinoa, ktorá sa pestuje v extrémnych podmienkach. Čo sme pri tej príležitosti zistili? Že Medzičasom sa to stalo základnou potravinou pre mnohých ľudí, ktorí sa stravujú vegánsky, čo medzičasom vystrelilo cenu tejto suroviny do tak závratných výšok, že si ju domorodé obyvateľstvo nedokáže e, dovoliť zaplatiť. Ten posledný bod bol veľmi zaujímavý, ak myslíte na tie veľké kampane o, smerované na to, aké zdravé sú tieto potraviny, tak mali by sme mm, asi mať na mysli aj dopady na domorodé obyvateľstvo. Eleny chce niečo povedať a mám tu Devko taktiež k SVČ. Možno by sme mali tiež uviesť, že je tu zastúpená dnes do poludnia bolívska ambasáda. Eleny, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Ešte. Chcela by som eh, ešte reagovať na to, čo povedal náš kolega Celer. Eh, všetkých nás znepokoje, ako sa v Bolívii používajú európske zdroje. A to je jeden z dôvodov, pre ktorý sme tam išli. Ale v každom prípade, aj keď Evo Morales je takou paradoxnou osobnosťou a má isté protirečenia v sebe, treba povedať, že má veľkú podporu a to je prekvapujúce v tejto krajine. On pochádza z jedného z indiánskych etník v Bolívii, to je známe, ale zároveň sa k spoluobčanom, k spoluobčanom pristupuje veľmi jednoducho a hrá, ako keby hral, e, on ešte stále pravidelne e, hrá e, v futbale, keď má 51 rokov. A potom tu máme ešte samozrejme pestovanie koky, či už v Európe, ale takisto aj experti nám hovoria, že koka E, ktorú tam každodenne ľudia e, konzumujú, má oveľa lepšiu kvalitu ako ako, ako e, boli, ako, ako bežne, ale problémom je vlastne transformácia Bolívie, ale samozrejme my sme tam neboli v úlohe polície, ja už som v mojej prezentácii niečo naznačila a takisto Eh, som to povedala tak možno trochu kompletnejšie ako pán Celer. A pokiaľ ide o väznice, tak e, problém je ten, že sú tam obvinenia, že e, už vlastne sa prekročili limitné hodnoty kapacity tejto väznice. Ako je ale k tomu dochádza aj v našich krajinách. Ako to potom môžeme žiadať od e, rozvojových krajín? A teraz v La Paz prebieha e, samida. ja predpokladám, že tam tiež sa pokúsia o to isté. E, je potrebné, aby sme využili túto tendenciu na to, aby sme nejakým spôsobom dosiahli istú súdržnosť latinskoamerických krajín tak, aby sa problémy riešili mierovo, najmä pokiaľ ide o problémy, ktoré súvisia s chudobou. A pokiaľ ide o prírodné zdroje, tak možno, že práve tu e, spočívajú tie najvážnejšie problémy krajiny, e, pretože tam nie je len problém e, s prístupom k čistej vode, ale aj e, k zdravotným zariadeniam, nemocniciam. E, ktorý nemožno zatiaľ adekvátne zaručiť. E, otázka prístupu k e, Tichému oceánu v roku 2004 alebo skôr v roku 1904, treba povedať, Bolívia prehrala vojnu s Argentínou a preto dos, dospela k dohode, že svoj prístup k Tichému oceánu odstúpila Bolívia, Čile a to vlastne potvrdil Medzinárodný súd. A teraz Bolívia nemá žiadne právo, aby sa dožadovala opätovného prístupu k e, Tichému oceánu. Čile na severe svojej krajiny ponúklo Bolívii e, voľný prístup E, k Tichému oceánu pod podmienkou, že tam bude vybudovaná cesta a železnica v rámci dobrých susedských vzťahov, tak ako je to v Európe alebo v Kaliningrade alebo medzi Chorvátskom a Slovinskom a na mnohých iných miestach. Ak Bolívia e, sa bude v tomto zmysle správať adekvátne, tak si myslím, že nikto e, jej nebude brániť v prístupe k Tichému oceánu. A teraz pán Alfonso Ruiz z tu, a takisto aj niekto z ESVČ. E Neviem, či si želáte ešte niečo doložiť k tomu politickému dialogu. E, áno, ďakujem za slovo. V prvom rade dovolte, aby som pozdravil e, tým, ktorý sa zúčastnil tejto návštevy e, Bolívie. My zdieľame väčšinu záverov, ktoré tu boli prednesené. Bolívia je naďalej rozvojovou krajinou je to krajina, ktorá potrebuje najväčšiu pomoc v rámci Latinskej Ameriky a to súvisí aj s agendou, ktorá presadzuje boj proti chudobe a ekonomický pokrok v krajine. Vidíme, že sú tam viaceré sektory, ktoré sme identifikovali v roku 2014, ako je vodný systém, distribúcia vody a my sme v týchto oblastiach naozaj veľmi úspešne s Bolíviou spolupracovali a súhlasíme s vašimi názormi. Ale E, teda tie oblasti, kde boli úspechy, tak tam sa vykonali nevyhnutné reformy v danom sektore aj v celom prostredí a teda žiadosť o zvýšenie financií nie je adekvátna, pretože mm, ešte sa neminulo tých 15 miliónov, lebo bolo pro, bol problém s alokáciou zdrojov, ale je veľmi dôležité, aby sme naďalej viedli tento dialog o spolupráci s krajinou, pretože ako povedal pán Celer, e, je tam ešte veľmi veľa vecí. Okrem e, ekonomického rozvoja je tam aj politický rozvoj, prezident, e, referendum v roku 2016, keď obyvateľstvo povedalo, že E, Evo Morales by už nemal byť kandidátom v nových voľbách, ale našiel sa spôsob, ako to obísť a ako opätovne e, e, prednie svoju kandidatúru. Ale máme tu takisto svoju dohodu o spolupráci v oblasti socioekonomickej a v oblasti politického rozvoja, a to aj s rozličnými menšinami, s pôvodným obyvateľstvom, indiánmi, ktorí e, nie sú všetci rovnakou mierou emancipovaní a niektorí dokonca ani nepodporujú politiky Eva Moralesa. A v oktobri e, boli voľby a boli tam naozaj bola tam široká účasť rozličných kandidátov a my sme to len privítali. To je pokiaľ ide o sociálny dialog a pokiaľ ide o e, spoluprácu s Bolíviou v medzinárodnom kontexte, tak Bolívia je členom bezpečnostnej strany OSN, ale bohužiaľ veľmi často nehlasuje tak ako Európa. E, on, máme rozličné názory a často táto krajina e, hlasuje s krajinami, ktoré hlasujú inak. A to istým spôsobom moduluje náš dialog s Bolíviou, pretože my posudzujeme v tomto kontexte aj medzinárodnú situáciu. Ale treba povedať, že krajina podpísala dohodu o klimatických zmenách. My si myslíme, že vo všeobecnosti je možné naďalej pokračovať v spolupráci s Bolíviou a je tam spoločnosť, ktorá sa môže viac emancipovať v politickom dialógu a to naprieč celou krajinou. Ehm, toto som chcel dodať k vašej správe. Zdieľam e, komentáre, pokiaľ ide o spoluprácu a rovnako zdieľam aj komentáre komisie, pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv pred niekoľkými mesiacmi, ako to povedal pán Celer Samozrejme, ešte treba veľa vecí riešiť v Bolívii, treba veci urobiť, ale vzťahy s touto krajinou sú pozitívne a preto tam je pomerne veľký manevrovací priestor. Pán Diaz de Mera vystúpi potom, teraz hlasuje vo výbore Líbe a teraz dáme Atevko a potom pán e, eh, Diaz de Mera si môže sadnúť a vydýchnuť. Ďakujem, e, vážená pani predsednička, ďakujem za správu, ďakujeme za pozitívny výsledok misie. Ako pozorovateľia sme videli veľkú podporu v Bolívii prezidenta e, Eva Moralesa a zároveň aj podporu spolupráce s Európou je to veľmi dôležité pre túto krajinu, pretože krajina je najväčším príjimateľom našej pomoci v kontexte Latinskej Ameriky a Európska únia a členské krajiny sú hlavnými donátormi e, pre krajinu. A preto táto misia e, bola veľmi dôležitá. V tomto kontexte tá európska stratégia bola schválená, aby sme koordinovali a vykonali isté práce, aby sme zlepšili E, našu prítomnosť v rozličných sektoroch. Ďakujeme za komentáre a za e, poznámky e, v správach a budeme ich brať do úvahy. A takisto ďakujeme za informácie o sanovaní, čistení vody, o zdravotnej situácii a o situácii v oblasti sektoru spravodlivosti. V nasledujúcich týždňoch pripravíme E, správu, e, ktorá bude mať za účel pripraviť e, terén na budúce intervencie zo strany EÚ. Pokiaľ ide o čistenie vody na vidieku a v mestách, tam dúfame, že to bude skončené a prijaté do konca tohto roku. Ďakujem, pani predsednička, pán Demera, želáte si vystúpiť? Máme tu ešte nejakých kolegov. Ďakujem, vážená pani. Predsednička, chcem sa vám ospravedlniť za oneskorený príchod, lebo som musel hlasovať vo výbore LIBE. Takže môj dojem z misie e, nášho výboru v Bolívii je veľmi pozitívny. Pozitívny e, v tom zmysle, že poz, bola pozitívna aj pre Eleni, pre pána Sellera a pre Frunzuliku a Takisto aj sekretariat veľmi efektívne túto e, cestu zorganizoval. E, vo všetkých oblastiach, ktorých sme sa dotkli, spravodlivosť, korupcia, drogy a voda. Skôr ako budem zachádzať do detajlov, chcem povedať, že si vysoko cením e, a rešpektujem bolivijskú vládu a rešpektujem prezidenta Eva Moralesa, a to nezávisle od ideologickej vzdialenosti, ktorá nás oddeľuje. E, my sme boli veľmi dobre prijatí a mali sme e, stretnutia na veľmi vysokej úrovni so štyrmi ministrami a s jedným viceministrom a samozrejme s prezidentom. E, predpokladám, že moji kolegovia už podali vyčerpávajúcu správu, ale ja sa chcem teda venovať len tomu, čo súvisí s vykorenením pestovania koky a alternatívne plodiny, ktoré sa tam majú cestovať. E, boli sme v oblasti obratníka v Bolívii a tam sme videli oblasti, ktoré v minulosti e, boli osadené kokov, tak teraz sa tam e, pestujú tri alternatívne odrody a to e, citrusové plody, e, ananásy a potom ešte sú tam také, e, také vlastne miestne oblasti, kde sa, kde sa vlastne chovajú ryby, ktoré sa spotrebúvajú na miestnej úrovni, ale sa takisto exportujú do Brazílie. E, vysoko si cením stretnutie na najvyššej úrovni so ženami predstaviteľkami občianskej spoločnosti a tam je vidieť vplyv Európskej únie. E, fondy sú veľmi dobre využité zo strany Európskej únie na posilnenie postavenia žien, ktoré môžu potom e, prakticky rozvíjať svoju emancipáciu v praktickom živote, vo vzťahoch medzi e, oboma rozličnými pohľaviami a zároveň e, mať praktické postoje a byť nezávislé e, v zamestnaní i vo svojom živote. A na záver ešte musím povedať niečo, čo ma skutočne prekvapilo a som tomu veľmi vďačný ja si myslím, že o tom vie pán kolega Frunzulíka. Po poslednej schôdzi so špecialistami boja proti e, narko, e, nar, pestovaniu drog, jeden kapitán prišiel pre, a predstavil sa mi a keď som e, prišiel potom do lietadla, dostal som e, vyznamenanie, zo strany bolivijskej vlády za moju spoluprácu v boji proti pestovaniu drog. E, to bolo pre mňa naozaj obrovské e, prekvapenie, za ktoré som vďačný a vysoko si ho cením. Ďakujem pekne za tieto informácie. Určite to vyvolalo veľký dojem, to posledné, čo ste povedali ohľadom toho vyznamenania. Myslím si, že e, na naj, už ďalší parlament nadviaže na tieto veci. Vzťahy s Bolíviou samozrejme ostáva nám ešte zo pár mesiacov a sú tu určité odporúčania, ktoré je potrebné splniť a udržovať ďalej. Vzťahy s Bolíviou ďakujem pekne všetkým, ktorí zorganizovali tento výjazd, všetkým, ktorí uľahčili e, e, túto služobnú cestu a ďakujem aj zástupcom bolivijskej ambasády, ktorí sú tu prítomní. Prechádzam teraz na bod 19, kde spravodajkyňou je opäť Eleny Eh, hovoríme o dohode o partnerstve v oblasti rybolovu medzi pobrežím Slonoviny a EU je tu návrh stanoviska, ako aj postup schvalovací. Máme Výbor pre rybolov nás informoval o tom, že budú hlasovať v januári o tejto novej dohode o partnerstve a preto máme veľmi nabitý kalendár a dnešná výmena názorov a potom mimoriadne stretnutie v Štrásburgu 10. až 13. decembra. Takže teraz odovzdám slovo Eleni Teokarus, aby nás aktuálne informovala. Eleni, nech sa páči. Thank you, Chair. Well, I will, I will present... Takže ja predstavím protokol medzi Európskou úniou a republikou pobrežia Slonoviny a musí sa tu dodržiavať znariadenie spoločnej rybrovnej politiky, ktorý kladie dôraz na udržateľný rybolov a dobrú správu a uznáva význam eh, konzistentnosti politik medzi CFP a EÚ rozvojovou spoluprácou a cieľmi v tejto rozvojovej spolupráci. Protokol sa vzťahuje na 6-ročné obdobie, čiže poskytuje určitú mieru stability. E, možnosti rybolovu, ktoré majú EÚ plavidlá, sú v súlade s najlepším vedeckými poznatkami a odporúčaniami Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantického tuniaka a sú v súlade s dostupným princípom prebytku. Nový protokol uvádza referenciu 5500 tón ročne, čo je nižšie ako počas predchádzajúceho protokolu, kde to bolo 6500 tón ročne. Miera výlovu je teda kontrolovaná, ale zároveň umožňuje aby EU plavidlá mohli využívať rybolovné zóny spoločne cez rybolovné dohody uzavreté medzi EÚ a viacerými krajinami západnej Afriky. Tým táto dohoda je súčasťou regionálnej siete aktívnych FPS. Pani predsednička, prepačte, ale e, je to v 16 a napísané a ja viem čítať iba čo to je 20, čiže je oveľa väčším písmom a trošku mám teraz problém s čítaním. Finančný príspevok pre v rámci tohto protokolu umožňuje 680 tisíc eur ročne. Je to mierny nárast v porovnaní s predchádzajúcim protokolom. Za prvé dva roky táto celková suma bude rozdelená na ročné sumy 330 tisíc eur pre prístup e, do rybolovnej zóny pobrežia Slonoviny a 325 tisíc eur na špecifické účely podpory implementácie sektorovej rybolovnej politiky v pobreží Slonoviny. Čo sa týka ďalšieho obdobia, to prerozdelenie bude 275 tisíc eur a 407 tisíc eur v takomto pomere. Tieto čiastky e, sú významným a vítaným nárastom rozpočtu, sektorového rozpočtu. Vychádza to zo zodpovedného rybolovu, održateľného využívania rybolovných zdrojov, zlepšený monitoring, kontrol a dohľad podporuje mladý, e, malých e, drobných rybárov a zabezpečuje podporu tzv. modrého hospodárstva, rozvoj akvakultúry. E, Ehm, som presvedčená o tom, že tento protokol bude podporovať zodpovedné udržateľné využívanie rybolovných zdrojov vo vodách pobrežia Slonoviny v záujme oboch strán a preto je plne v súlade s cieľmi udržateľnej rybolovnej dohody a rozvojovej spolupráce. A z tohto dôvodu navrhujem, aby sme schválili tento protokol a ehm, za týmto účelom navrhujem aby rybolovný výbor sa zameral na podporu rozvoja miestnej rybolovu, drobného rybolovu a spracovania rybolovných e, výrobkov, ako aj pre podporu partnerstva v tomto sektore. Aby sa podporovala úloha žien a mladých v, pri drobnom rybolove, aby bol lepší prístup na trh, aby sa posilnil monitoring, kontrol a dohľad nad rybolovom a tým by sa zabránilo nezákonnému rybolovu, aby sa zaručila transparentnosť používania sektora sektorového financovania, aby sa monitorovala a sledovala miera absorpcie, čím sa zabezpečí to, že táto dohoda prinesie hmatateľné výsledky pre miestne obyvateľstvo a miestnych rybárov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Takže Pýtam sa, či sa chce ešte niekto z kolegov vyjadriť. Pán Ponga, mimochodom vítajte v našom výbore, sme radi, že ste opäť tu. Ďakujem pani predsednička, drahí kolegovia. Chcem sa poďakovať pani Teo Charu za jej návrh stanoviska. Musím e, povedať, že ja zdieľam jej stanovisko. E, my musíme ratifikovať tento nový protokol, ktorý umožní e, podporiť úsilie pobrežia Slonoviny na rozvoj E, svojho spoločenstva a takisto udržateľný rybolov. To je naozaj dôležité. Mám niekoľko pozmenujúcich návrhov v zmysle podporovať e, pobrežie slonoviny v boji proti ilegálnemu rybolovu a na zvýšenie rastu a transparentnosti a takisto na vypracúvanie výročnej alebo každoročnej správy, ktorá E, bude predložená parlamentu a rade. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Karnie. Ďakujem, pani predsednička. Naozaj e, treba sa pozrieť na viaceré veci. Na jednej strane máme správu o modrej ekonomike, ktorú som predložil komisii, tak m, samozrejme tam sa hovorí o rybolove a veľmi dôležité je to, čo zdôraznil kolega, je dohoda s pobrežím slonoviny, ale treba e, vlastne uzavrieť dohody s celou touto časťou Afriky, pretože sú tam vlastne hranice, ale ryby predsa nerešpektujú hranice, takže e, treba sa ubezpečiť, že okrem e, podpisu administratívnych a finančných zmluv, aby sme dostávali aj výročnú správu, možno, že nie o jednotlivých krajinách, ale o celej zóne, aby sme e, sa mohli presvetiť, že to, čo presadzujeme v rámci modrej ekonomiky, je správne využité. To je veľmi dôležité, aby táto výročná správa mohla byť predložená, či sa tam naozaj implementujú tie jednotlivé e, podmienky a predložím v tomto smere pozmeňujúce návrhy. Áno, presne to som chcela povedať, že je potrebné predložiť pozmeňujúce návrhy v tomto duchu. Pán Zala, áno, ďakujem pekne, pani predsednička. My sme už minulý rok e, mali veľmi kritickú správu Európskeho súdneho dvora ohľadom tohto partnerstva pre rybolov. Až k dnešnému dňu sa si celkom nevyjasnil, ako tie zdroje, o ktorých tu hovoríme, sa dajú vyčísliť aká metóda pozorovania existuje vo väčšine týchto krajín, ak vôbec nejaká, ak, tak podľa mňa len naozaj veľmi takej základnej, primitívnej forme. A vieme, že tu nejak e, nie len, e, že e, tu nejak sa nedržiava v jednom type vôd. Ale Vieme, že tu nejak sa pohybuje v celej škále rôznych e, typov vôd. Čiže ako toto vyriešime? Naozaj povieme, že miestny rybolov sa posilní a umožníme im väčší výlov, pretože čo sa týka maximálneho povoleného ryb, E, výlovu, pre všetkým pre tuniaka. To e, súvisia aj s pracovnými podmienkami. Je tam milión ľudí, ktorí pracujú v rybolovnom priemysle, ale zase e, v iných oblastiach v podstate máte tuňaka v plechovkách, bony toto vlastne nie je celkom tuňak. E, potom na druhej strane sú veľké európske plavidlá, pre všetkým zo Španielska a tu komisia na to reagovala, že údajne majú vykladať úlovky v Európe a nie na japonské trhy kde dostanú oveľa vyššiu cenu za kvalitnejšieho tuniaka ako v Európe. Ďakujem pekne. Určite tu je niekto z DG Mare, z generálneho riaditeľstva. Je tu niekto z DG Mare? Neviem, či sa chcete k tomu vyjadriť. Ja som robila predtým po výbore pre životné prostredie a hovorili sme aj o rybolove a diskutovali sme o týchto dohodách a o tom, že by skôr mali byť zamerané na udržateľnosť rybolovu a nie len za to, aby EÚ platilo za prístup na trh. Takže ak by ste nám mohli povedať niečo k celkovému kontextu, tak aby kolegovia mali lepšiu predstavu o situácii. Áno. Ďakujem, pani predsednička. Dobrý deň všetkým. Ďakujem vám za komentáre a pripomienky k tejto dohode o rybolove a aj všeobecné pripomienky pre oblasť udržateľného rybolovu, eh, čo by malo byť súčasťou dohôd so sieťou afrických krajín a krajín z oblasti Tichého oceána. Pokiaľ ide o eh, pobrežie Slonoviny, tak tam ide o eh, lov tuniakov, tam máme e, lode španielské a francúzske sunár, ktoré lovia pomerne veľké množstva tropických tuniakov, teda zdôrazňujem, že tu ide o tropické tuniaky a nie o červeného tuniaka, ktorý e, ide najmä na japonské trhy e, európske flotily E, lovia najmä tropického tuniaka, vyplávajú najmä z Hány a Zabidžanu e, a z Madagaskaru. Takže e, tieto tuniaky sú buď reexportované alebo sú transformované v spracovateľskom priemysle na konzervy, ktoré sú vyrábané v Ghane a v pobreží Slonoviny a práve preto partnerská dohoda so pobrežím Slonoviny je taká dôležitá, pretože tam dochádza k spracúvaniu tu nejaká na mieste a spracúvanie a export potom e, vlastne vedie k tomu, že majú výhodu nulových daní, pokiaľ ide o ryby, ktoré sú ulovené pod európskou vlajkou. Takže e, snaha o udržateľnosť eh, lovu tropického tuniaka je zverená regionálnemu riadeniu, pretože, ako ste povedali, tieto eh, zdroje nepatria jednej eh, zóne pri pobreží. Sú to migračné zdroje a treba k tomu pristupovať globálnejšie, minimálne na Ehm, lokálnej, teda na regionálnej úrovni, pokiaľ ide o Atlantické pobrežie. A e, vlastne Medzinárodné spoločenstvo pre Atlantického tuniaka vydáva svoje odporúčania, ktoré treba potom implementovať e, pri riadení e, lovu, kvót Takže my sa, pokiaľ ide o kvóty, úplne podriadíme týmto odporúčaniam a my v tejto zóne lovíme európske e, kvóty a nie kvóty e, partnerských krajín. A my lovíme v oblastiach, ktoré nie sú teritoriálnymi vodami, sú vzdialené od pobrežia, niekedy viac ako 12 mil a e, ten miestny lov drobný rybolov je udržiavaný a rozvíja sa e, prostredníctvom budovania siedi ti predávania a zvyšovaním bezpečnosti, pretože je tu stále ešte problém bezpečnosti spojený s tými malými e, loďkami, ktoré sú naozaj e, také, také remeselnické. A v budúcich mesiacoch chceme ešte mať e, nejaké stretnutia s partnermi, aby sme sa mohli začať sústreďovať na priority, ktoré boli zadefinované a ktoré vy zdôrazňujete vo vašej správe, pokiaľ ide o cestný dohľad, teda dohľad nad e, morom a pokiaľ ide o e, rozvoj tohoto drobného rybolovu, tak pobrežie Slonoviny je krajinou, e, ktorá je akýmsi vzorom, pretože sa nám podarilo vytvoriť partnerstvo za účelom podpory komercializácie rýb a za e, vlastne také dodatočné ceny, teda to za tie sa predávajú ryby, ktoré nie sú určené na konzervy a tie, potom vlastne tie ženy sa zorganizovali, aby od tých rybárov, ktoré vyplávajú z pobrežia slonoviny, tieto ryby vykupovali, o nich potom údia a lokálne alebo regionálne ich predávajú. Toto úsilie bolo privítané mimovládnymi organizáciami ako dobrý príklad a e, ktorý si zaslúži nasledovanie, pretože tieto ryby, ktoré sú potom predávajú, tak sú zhodnotené a e, má z toho úžitok aj obyvateľstvo na miestnej úrovni. Pokiaľ ide o pozorovateľov, tak krajina sa e, vydala na E, pozoro- e, prijala pozorovateľský program e, v Embarke, na tom sa zúčastňujú európske krajiny a zároveň teda umožňuje regionálny dohľad nad rybolovom pod dohľadom sekta a my sme rovnako vytvorili dobrovoľný pozorovateľský program, tak aby sme takmer e, dokonale e, sledovali e, vlastne tento lov e, tu nejaká týmito loďami. Pokiaľ ide o reporting, tak máme také zmiešané výbory, to sú riadiace orgány tejto dohody a oni pripravili a o nich bola pripravená správa, ktorú podpísali obe strany. E, táto správa bola zaslaná do rady a do parlamentu a sú tam obsiahnuté podmienky prístupu k tým flotilám, ale rovnako aj programovanie a monitoring sektorovej podpory. My čoraz častejšie e, spájame e, naše ročné finančné podpory, e, podmenujeme ich vlastne vypracovávaním takýchto správ a myslím, že tam nebude problém s transparentnosťou ani zo strany rady, ani zo strany parlamentu. Toľko e, k tej koherentnosti s rozvojovou politikou. A keďže moja kolegyňa z DŽDFko povedala všetko ostatné, ja by som to skončila. Ešte možno by som povedala, že tu ide o regionálne programy, ktoré sa vyvíjajú za všeobecného dohľadu. Ďakujem pekne, komisia. No, vypočuli sme si z TGMR všeobecný prehľad o tom, ako tento systém funguje. A Možno, že budúci parlament by sa mal na to pozrieť, ako fungujú tieto dohody o rybolove, ako ich môžeme vylepšiť, ako môžeme podporiť e, rozvojovú politiku. Vieme, že tuniak je spracovaný na konzervy v Gane, čím sa tvoria pracovné príležitosti a takisto aj e, v podstate tá priemyselná výroba vytvára pracovné príležitosti. Eleny, chceš k tomu ešte niečo dodať či doplniť? Ak nie, tak dobre. Takže lehota na pozmeňujúce návrhy tento štvrtok o 10. a hlasovať sa bude v Štrásburgu buď 10. alebo 13. decembra. Dúfam, že to bude 13. Hovorili mi, že e, možno, že 10. večer by to ešte mohlo byť. Pokúsime sa vyhnúť tomu, aby sme v pondelok večer o 10. E, eh, mali stretnutie, minulé to bolo o 9. Pokúsime sa vyhnúť večerným schôdzam, ale uvidíme, či sa nám to podarí. Ďakujem pekne a poďme teraz na program 21. E, eh, stav svetovej populácie. Eh, počkáme chvíľu, kým rečník príde do panelu. Um, Dobre kolegovia, takže poďme na bod 21 stav obyvateľstva vo svete za rok 2018. Budeme hovoriť o správe za rok 2018 OSN Fondu pre obyvateľstvo UNFPA. Je to stav obyvateľstva vo svete. Bola zverejnená minulý mesiac. Tento rok sa táto správa nazýva Sila voľby, práva na reprodukciu a demografické zmeny. E, tento bod sa dostal na program na žiadosť zelených a EFA. Vypočujeme si viac z úst odborníkov. Pani Siske Staneka ako odborníčka nám o tom povie niečo viac, ale bola som na stretnutí, už sme niečo hovorili o trendoch. Trend pôrodnosti klesá za posledných 50 rokov, ale sú obrovské rozdiely medzi krajinami. Stretla som sa s ministrom z Nigeru, myslím, že tam je najvyššia e, miera pôrodnosti v priemere 7 detí Zatiaľ, čo v mnohých našich štátoch je miera e, pôrodnosti klesa dokonca až na takú úroveň, že sú s tým problémy. Viem, že Japonsko s tým má problémy aj niektoré európske krajiny. A myslím si, že pre mňa osobne mňa zaujíma predovšetkým táto voľba žien, e, ich rozhodnutie ohľadom e, plodnosti, čo e, e našťastie u nás ženy túto voľbu majú. Takže pani Steneka dostane 10 minút a potom otvorím diskusiu. Ďakujem pekne. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem výboru za to, že nám dali túto preoštosť predstaviť tohto ročnú správu o stave obyvateľstva. Ako ste povedali, správa je o trondoch pôrodnosti vo svete, ale aj o voľbe. Možnosti voľby alebo nemožnosti voľby pre ženy, páry a pre e, vyhliadky krajín na rozvoj. Keď sme pripravovali túto správu, tak sme si vypočuli ľudí z celého sveta. Skôr ako vám poskytnem takú, taký krátky prehľad tej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 to the college and do catering so that I can get a job and try to support my husband. Like many Podobne ako mnohí Keniania dnes Šerov a jej manžel sa rozhodli mať menej detí a lepšie sa o ne môcť postarať. Ja by som chcela vám ukázať ešte ďalšie video o Švedsku, ale to vynecháme, pretože nemáme času. Nie, môžeme, môžeme, ak chcete, radi si ho pozrieme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 toto bol Andreas a 11-mesačná Eda. A tento klip ukazuje na to, aký význam dokáže zabezpečiť e, verejná politika. Vo Švedsku je to politika rodičovskej dovolenky, ktorá umožňuje ľuďom mať toľko detí, koľko chcú, pretože môžu kombinovať e, to, že sú rodičmi a zároveň pracujú. V správe sa hovorí o tom, že možnosť zmeny môže meniť svet a už mení svet. Skôr ako vysvetlím ako. Dovolte niečo povedať viac o tom, čo je voľba. Voľba sa používa v správe ako možnosť a prostriedky na to prijať vlastné rozhodnutie o tom, či kedy a ako často chcete porodiť dieťa a ako táto voľba má dopad na iné voľby e, v živote. Rozšírili sme definíciu reproduktívnych práv a voľby e, a zahnuli sme tam aj tie faktory, ktoré umožňujú alebo bránia takýmto osobným rozhodnutiam o veľkosti rodiny. A samozrejme je tu viacero e, základov, pretože sú tu rodová nerovnosť, ktoré umož, ktorá umožňuje mnohým ženám alebo neumožňuje robiť takéto voľby. E, takže skutočná voľba je tá správna. A v rámci týždňa ľudských práv v Európskom parlamente chceme pripomenúť, že v roku 69, takmer pred 50 rokmi na konferencie pre ľudské práva v Teheráne OSN štáty po celom svete potvrdili základné právo rodičom, citujem, slobodne a zodpovedne sa rozhodnúť, koľko detí chcú a kedy ich chcú mať. Konec citátu. Osoby aj páry majú reproduktívne práva a ženy všade na svete použ- využívajú toto právo, aby buď zabránili tehotenstvo alebo ho odložili na neskôr. V rozvojových krajinách 670 žien sa rozhodlo využiť moderné kontracepčné prostriedky a na druhej strane ešte stále 230 miliónov žien v rozvojovom svete, ktoré sú vystavené riziku neželaného tehotenstva. Ich reproduktívne práva sú obmedzené tým, že nemajú prístup k moderným e, prostriedkom e, krajiny s vysokou pôrodnosťou znamenajú, že ženy rodia viac detí, ako by chceli. Takisto voľba obmedzuje, je obmedzená aj v rozvoj, rozvinutejších krajinách, krajiny s nízkou pôrodnosťou a voľba tam je obmedzená napríklad vysokými nákladmi starostlivosti na dieťa alebo vysokými e, nákladmi na to, že musia prerušiť kariéru, aby sa venovali rodine. Potom e, tieto matky majú oveľa menej detí, ako by chceli. E, tá voľba, akú majú ženu, to má dopad aj aj na mieru pôrodnosti a určuje demografické trendy. Myslím si, že potrebujem sa trošku vrátiť ešte s obrázkami. Áno, tu. V nedávnej minulosti po celom svete bola jedna miera pôrodnosti, veľmi vysoká, asi 6 pôrodov na ženu. A počítala som deti, na tomto obrázku tých je tuším 11. Ale e, páry chceli mať menšie rodiny a podarilo sa im mať menšie rodiny aj predtým, ako boli k dispozícii ochranné prostriedky napriek sociálnemu tlaku a tlaku spoločnosti, ktorá uprednostňovala veľké rodiny. Ako náhle páry v Európe si uvedomili, že majú možnosť sa rozhodnúť, začali sa rozhodovať pre menšie rodiny a páry v iných častiach sveta postupne získali túto možnosť a takisto sa rozhodli pre menšie rodiny. Ďalšia priesvitka to ukazuje, aká, aká je tu zmena e, mieru, miery pôrodnosti po celom svete. V roku 1800 celková miera pôrodnosti, priemerný počet detí na ženu, bol po celom svete okolo 6 pôrodov na ženu. Na niektorých miestach to bolo vyššie, na iných nižšie, ale všeobecne sa dá povedať, že to bola veľmi vysoká miera pôrodnosti na dnešné podmienky. E, ženy nepoznali e, možnosť ochrany, bola vysoká úmrtnosť detí, e, krátka životnosť a sociálne ekonomické ekonomické systémy uprednostňovali početné rodiny. Potom sa Európa zmenila. Priemerný počet detí na ženu klesol takmer 6 na menej ako 2. Za 200 rokov miera pôrodnosti klesla pod úroveň obnovy obyvateľstva, to je úroveň potrebná na zachovanie e, aktuálneho počtu obyvateľstva nezohľadňujúc migračné toky. Potom e, klesla porodnosť aj v Spojených štátoch, to je tá zelená, v ďalších anglicky hovoriacich krajinách ako Austrália. E, podobne e, sa to prejavilo aj v Európe, neskôr bol tam baby, baby boom, ten nárast po... E, potom po 85. začal klesať porodnosť. To bol nový svetový trend. Ďalší región, ktorý znížil pôrodnosť, to bola Ázia červeným. E, tento pokles začal neskôr až po druhej svetovej vojne a prebehol veľmi rýchlo. Čo Európe trvalo 200 rokov, to e, v Auzii trvalo štvrtinu toho. Latinská Amerika mala podobný vývoj, ale menej dramatický. Za posledných 30 rokov pôrodnosť začala klesať aj v Afrike, to je modrým, ale nie tak rýchlo ako v iných regiónoch. A takisto existujú aj duo dôkazy toho, že sa ten pokles porodnosti pozastavil v Afrike, že sa to vyrovnáva na vyššej úrovni ako pôvodne predpokladané. Ďalšou anomáliou, to už ste spomenuli, je miera porodnosti, ktorá klesa pod mieru obnovy obyvateľstva v niektorých krajinách a ostáva na nízkej úrovni, napríklad v južnej, východnej Európe predovšetkým, ale aj v takých krajinách ako Japonsko, Južná Korea, Tajvan, Austrália. V správe sa hovorí o tom, že miera pôrodnosti v rôznych štátoch je rôznorodejšia ako kedykoľvek v histórii ľudstva. Niektoré krajiny majú celkovú mieru pôrodnosti viac ako 7 pôrodov. Spomenuli ste Niger, ale aj iné subsaharské krajiny. Tam je ešte stále veľmi vysoká miera pôrodnosti. Zatiaľ čo na iných miestach a v iných krajinách miera pôrodnosti sa pohybuje okolo jedného pôrodu na ženu, napríklad Tajvan. A bez ohľadu na to, či je plodnosť vysoká alebo nízka, je jasná, že je to dôležité, pretože to prináša výzvy pre hospodárstvo krajín, pre inštitúcie, aj pre vyhľadky na budúcnosť. Krajiny s vysokou mierou pôrodnosti majú problémy so zabezpečením zdravotnej starostlivosti a školstva, veľkému e, počtu obyvateľov, ako aj pracovné príležitosti pre mladých ľudí. Krajiny s nízkou pôrodnosťou majú problémy so systémom sociálneho zabezpečenia a nedostatočnú pracovnú silu pre rast hospodárstva či už je vysoká alebo nízka miera pôrodnosti, e, dôležitú tú úlohu v tom zohrávajú práva a možnosť voľby. V niektorých krajinách boli prijaté opatrenia na obmedzenie volieb, čím sa porušujú ľudské práva žien. Žiaľ, Ehm, niektoré krajiny musia riešiť demografické e, problémy nie tým, že obmedzujú možnosť volieb, ale rozširujú možnosť volieb. To je dobré pre osoby, páry, aj spoločnosť, pretože možnosť voľby by mala byť skutočnosťou všade. A keď hovoríme o demografických zmenách na svetovej úrovni, nepreháňame, keď povieme, že možnosť voľby môže meniť svet, takisto môže rýchlo zmeniť blahobyt e, žien, transformovať rodiny spoločnosti a urýchliť svetový rozvoj. Táto správa e, je aj novou snahou UNFPA, Fondu pre populáciu OSN, aby všetci mali možnosť voľby. Budúci rok je 25. výročie e, programu konania na Medzinárodnej konferencii pre obyvateľstvo a rozvoj. Od roku 1994 tento program E, viedol prácu UNFPA v 155 krajinách ICPD. E, mimoriadne uznali, že reproduktívne zdravie a práva, ako aj väčšie právomoci žien a rodová rovnosť sú kľúčom rozvoja. Ehm, dosiahli sme obrovský pokrok a ešte stále máme pred sebou však druhú cestu. Každý rok po celom svete je stále 99 miliónov neželaných tehotenstiev, pretože ženy nemajú skutočnú voľbu ochrany. Každý rok viac ako 300 tisíc žien umiera počas tehotenstva alebo pôrodu, pretože nemajú možnosť voľby E, zdravotnej starostlivosti. Každý deň 10 tisíce mladých žien sú nutené vydávať sa a čaká sa od nich, že už v puberte začnú rodiť. Nemajú voľbu ohľadom ničoho, čo sa týka ich životov. Musíme rozšíriť možnosť voľby a dať ju všetkým, ktorí zaostávajú, tak aby do roku 2030, to je rok, na ktorý chceme dosiahnuť cieľ udržateľného rozvoja, aby už nebola žiadna potreba ochrany nenaplnená, aby nedochádzalo k neželaným umrtiam a aby nebolo násilie rodovo založené, aby neboli žiadne praktiky, ktoré poškodujú zdravie žien a detí. A toto môže byť realita, keď posilníme v situáciu žien, eh, aby sme naozaj práva žien a dievčat sexuálne reproduktívne práva zahrnuli do najbližšieho sedemročného rozpočtu. Zákonodárci, spoluzákonodárci, vy poslanci zohrávate kľúčovú úlohu a chcem vás vyzvať, aby ste sa vyjadrili nahlas, aby ste zabezpečili to, že e, práva, zdravie, školstvo, reprodukčné práva, rodová rovnosť a e, E, prekvitali a aby sa náležite riešili vo viazočnom finančnom rámci a aj v nariadení ICI e, otázky ochrany ženských práv a boja proti násilu na ženách. Ďakujem pekne. Myslím si, že tu boli veľmi dobré presvitky, ktoré hovorí, ja som jedna z deviatich detí a sledovala som to, ako sa to vyvíja moji rodičia ako katolíci a v, v tom čase v 60 70 rokoch boli veľa početných rodín a teraz je veľmi skôr nezvyčajné e, vidieť početné rodiny. Je to veľká zmena za jednu generáciu. Mimochodom je to veľmi dobrá e, brožúrka. Ja som si to prebehla. Sú tam aj osobné svedectvá žien. Uh, ženy 87-ročné z Brazílie, moja mama by mala 87, táto pani z Brazílie mala 24 tehotenstiev zažila. Takže keď hovoríme o pôrodnosti, hovoríme o narodení živých detí, nehovoríme o počet, tehoten, počet tehotenstiev, pretože mnohé ženy zažijú mnohé tehotenstva, potratia a podobne. Um, Dobre, ďakujem pekne. Spomenuli ste nový viacročný finančný rámec a nový nástroj. Máme tu spolu spravodajcu pre viacročný finančný rámec medzi nami, takže určite do, počúval veľmi dobre, čo ste povedali, ako je dôležité mať voľbu, plánovať rodinu a tak ďalej. Pýtam sa, či niekto sa chce vyjadriť, položiť otázku tejto veci. Šali, chceš niečo povedať? Viem, že si už teraz dokončil správu, takže mm, máš možnosť sa vyjadriť. Oui, um... Áno, ja si myslím, že to je taká zaujímavá otázka, ktorá môže byť dnes e, adresovaná UNFBA a komisii. E, my sme e, uzavreli prvú fázu práce on BICI a E, odišla práca na preklad a bude zverejnená o niekoľko dní. A my by sme si mohli teraz položiť otázku, akú váhu, ako môžeme ovplyvniť ten výber a programovanie. Ja neviem, ako to bude pokračovať, ako sa to bude vyvíjať. My sme požiadali o účasť v rámci práce, my štyria spolu spravodajcovia, my by sme e, sa chceli sústrediť na hlavné priority komisie v oblasti verejnej pomoci rozvoju alebo verejnej rozvojovej pomoci a či sa naozaj e, rozvíjajú skutočné stratégie, pokiaľ ide o budúcnosť v oblasti zvládania demografického plánovania, pretože my vieme, že máme niektoré oblasti, kde je veľmi silný demografický rast a e, vlastne spoločnosť e, je svojím spôsobom kvárená príliš vysokou pôrodnosťou čo budeme robiť? Budeme môcť prostredníctvom delegovaných aktov z toho urobiť prioritu. Chceme to ako poslanci? Chcel by som povedať, že my tu máme vlastne jeden rámec a v rámci tohto rámca by sme mali predkladať naše návrhy. E, my nevieme, aká bude situácia v budúcnosti. Dúf, očakávame viac informácií a zatiaľ vlastne E, by sme chceli pripraviť tento nový nástroj, ak bude teda schválený v takej podobe, ako ho navrhla komisia a teda ešte spolu spravodajcovia ho trochu vylepšili. Ale aký je cieľ komisie? Komisia je tu. Ja viem, že komisia tomu prikladá naozaj veľký význam, ale trochu tu chýba e, strategické partnerstvo, aby sme mohli hľadať a prinášať riešenia keď si zoberiete takú krajinu, ako je Kongo, tak v hlavnom meste Kinshasa je e, ročný prírastok 300 tisíc ľudí. To si vyžaduje stovky škôl, desiatky líceí a jedna univerzita, ktorú by bolo treba vytvoriť každé 3-4 roky. Kto v Európe by bol schopný e, vytvoriť infraštruktúry iba v školskej oblasti? Nič iné. Samozrejme, a forciori, my vieme, že Konská demokratická republika e, jednoducho nezvláda tieto, e, túto situáciu. Už tam je veľa detí, ktoré nechodia do školy, málo ľudí, ktorí sú vzdelaní, ale niektorí e, a ľudia tam potrebujú vzdelanie, to je naliehavý problém a to bude práca, keď tento nástroj bude prijatý, je tu niekoľko dobrých správ, e, očakáva sa viac peňazí. ak to schváli e, rada a, a teda aj na úrovni členských štátov. A to by bola dobrá správa. A keď to prejde, tak to bude ešte konzistentnejšie. Have choice Určite je dôležité, aby ženy mali možnosť rozhodnúť sa a aj možnosti pre deti, ktoré sú teraz narodené, ktoré sa teraz rodia, aby mali byť zabezpečené, čiže školy a ďalšie zariadenia. Nevidím, že by sa ešte niekto hlásil. Aha, predsa len Eleny sa chce vyjadriť, Eleny Teocharos. Ďakujem pekne. Dovolte mi hovoriť po grécky. Βεβαίως υπάρχει, έχω μια αιρετική ίσως άποψη γι' αυτό. Mám názor, ktorý chcem vyjadriť k tejto téme. Nemyslím si, že táto planéta by zvládala počet obyvateľov presahujúcich 6 až 7 miliard obyvateľov. Už teraz je náš je nás nad 10 a práve preto sa tu objavuje tento dominový efekt. Jedna katastrofa stíha ďalšiu a aj samotné epidémie, ktoré sa stále a znova objavujú, sú reakciou samotnej prírody voči nadmernému počtu obyvateľov. Nechcem e, sa teraz venovať biologickým detailom, ale je veľmi dôležité, aby obyvateľstvo dostávalo osvetu zdravotnícku a v reprodukčných otázkach. Musia vedieť, ako sa rodia deti, ako prebieha oplodnenie a ako, je, ako prebieha gravidita Nedá sa to však um, zabezpečiť zákonnou formou, napríklad v Číne politika jedného dieťaťa a teraz máme milióny detí, ktoré nemajú identitu, nemôžu ísť do nemocnice, nedostanú uh, občianský preukaz, pretože ich rodičia a rodiny schovávajú pred úradmi a toto sa deje aj v iných častiach sveta, napríklad v Afrike. V iných uh, regiónoch dochádza k trestným činom, napríklad k zabíjaniu novorodencov hneď po pôrode. To znamená, že sa musíme viac orientovať na plánovanie rodiny, na osvetu medzi ženami. A teraz nehovorím len o regiónoch, ktoré sú dotknuté demografickými zmenami. Napríklad u nás doma, v mojej domovine, sa výrazne znížila pôrodnosť. Je to menej ako jedno dieťa na rodinu. Čiže sa vyskytujú rodiny, ktoré nemajú žiadne deti, avšak zároveň v iných krajinách sú e, čísla pôrodnosti alarmujúco vysoké. Napríklad sa potom môže stať, že 28 obyvateľstva sa stane ohrozenou menšinou. Môžeme zostať pri bežných rytmoch iba do tej miery, do akej to podľa ekonomickej sily zvládne nejaká spoločnosť. Cyprus je na prvom mieste v Európe a je jedným z najchudobnejších štátov Európy, alebo to vyjadrím trošku inak. Tá priepasť medzi extrémne bohatými a veľmi chudobnými je obrovská. A tí veľmi bohatí sú, eh, je, tých je len máličko a tých ostatných je strašne veľa. Ďakujem pekne. Pani Stanakar. Áno, v našich krajinách zase je veľmi citeľný ekonomický tlak na ženy v tom zmysle, že nemajú mať deti a potom otázky plodnosti a napríklad eh, situácia v Číne potom um, zdravotná starostlivosť o deti, školské zariadenia, um, pokrytie bývania, vysoké náklady na vzdelávanie. Toto je zaujímavý fenomén v e, Európe a samozrejme všade nevidím, že by sa ešte niekto ďalší hlásil. Kevin McCarthy z DEFKA je teraz na rade. Kevin, nech sa páči, tu ste. A predsa len mám ešte pre rečničku jednu otázku. Financovanie UNFPA, vy ste to spomenuli. Čo sa stalo s podporou USA pre tento program? Nech sa páči, máte slovo. Pán McCarthy, najskôr vy. Ďakujem pekne, pani predsednička, príjemné predpoludne. Ďakujem za prezentáciu správy, je to veľmi zaujímavé. Potrebujeme takýto spôsob práce v tomto formáte, aby sme rozumeli tomu, a aké konkrétne argumenty môžeme použiť. Myslím, že posilňovanie zdravotníckého systému a práva reproduktívne a sexuálne sú oblasťou, na ktorú by sme sa mali orientovať VHO implementuje všetky tieto témy. My chceme hrať úlohu a zabezpečiť, aby ženy a dievčatá mali zabezpečené právo k vykonávaniu svojich sexuálnych a reproduktívnych práv v štartovacia iniciatíva EU a OSN k tomuto už funguje a máme naše geografické programy, ktoré podporujú e, rodové témy, populáciu, taktiež sexuálne a reproduktívne práva. Máme tu niekoľko nástrojov, geograficky aj globálne ich presadzujeme cez občianskú spoločnosť a rôzne organizácie. V roku 2000 17 400 miliónov bolo venovaných téme sexuálnych a reproduktívnych práv, čo zabezpečuje dostatočné zacielenie na túto tému v subsaharskej Afrike. Tam ide o 100 miliónov. Niektoré marginalizované skupiny vrátane mládeže sú pokryté rozsahom pôsobnosti týchto aktivít. Ďalšie témy ako plánovanie rodiny, populačný fond OSN. S ním spolupracujeme, aby sme zabezpečili finančné prostriedky. Máme viac ako 20 miliónov a ďalších 20 až 25 miliónov, ktoré budú naprogramované v, v dohľadnej budúcnosti programy na 2018 až 2020. Predpokladáme, že 55 miliónov by malo byť venovaných téme SOHR. A už ostatní poslanci spomínali tieto témy chceme tiež zistiť, ako dokážeme efektívne odpovedať na tieto výzvy a budeme sa sústreďovať na to, ako by sme mohli použiť všetky možné prostriedky na zlepšenie zdravotnej situácie žien a dievčat. Mali by sme zlepšovať eh, vzory fungovania zdravotníckých zariadení a zabezpečiť všetkým obyvateľom e, prístup k zdravotníckej starostlivosti. Toto je veľmi jasné, že téma prezentácie, ktorá odznela, je mimoriadne dôležitá. Toto je takéto sloganové slovo Boli by sme však radi, keby sa to premietlo do konkrétnych aktivít a dúfame, že naše programy k tomu môžu prispieť. Táto správa um, zacieľuje našu pozornosť na reproduktívne práva, čo je určite jedným z kľúčových, uh, jedno z kľúčových tém pre ženy a dievčatá. Máme akčný plán pre túto oblasť. Sme radi, že to pokrýva aj túto tému. Otázka plodnosti a otázka ochrany pred sexuálne prenosnými chorobami je ďalším prvkom v tejto téme. Musíme búrať eh, predsudky a bariéry, aby sme zabezpečili zmenu. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Tuto máme vytlačky tejto správy Eleny. Ja som sa práve pozrela na to, že Cyprus a miera plodnosti v tvojej krajine je na skutočne jedna z najnižších. Aha, pani rečnička, um, položili sme otázku, ďakujem, ja sa pokúsim odpovedať. Tiež by som chcela spomenúť, že táto správa je prístupná na našej web stránke a niekoľko vytlačkov je aj vzadu v miestnosti. Webová verzia je taktiež aktívnejšia, možno bude pre vás zaujímavé si ju preto pozrieť najskôr by som rada odpovedala na položené otázky. Všeobecný prístup k sexuálnemu a reproduktívnemu zdraviu je jednou z kľúčových tém našej agende. Už včera, prepáčte, dnes som už o tom hovorila, pred 50 rokmi bolo toto právo ukotvené medzinárodne. STG výrazne podporuje naplnenie tejto vízie, čiže akékoľvek snahy um, na dosiahnutie uh, zachovávania sexuálnych a reproduktívnych práv, toto je úplne kľúčové pri zabezpečení uh, reproduktívneho zdravia už odznelo, že plánovanie rodiny je všeobecne prístupnou metódou. V niektorých stanoviskách, ktoré ste vyjadrili, odznelo následovné. Ja sama som bola veľmi prekvapená, keď som sa pozrela na tie krivky, ktoré som prezentovala. Ako úžasne kles, klesli tieto čísla, ako rýchlo sa to udialo v niektorých prípadoch. Trend je jednoznačný sú krajiny, ktoré stále majú vysokú pôrodnosť, ale sú potom také, napríklad v subsahárskej Afrike, ktoré majú inú situáciu, potom iné krajiny, kde je zrujnovaný zdravotný systém, kde sa odohrávajú konflikty, alebo iné krajiny, ktoré sú veľmi citlivé kde je potrebné, aby sa stretávali všetci e, aktéry z decizívnej sféry a zabezpečili prístup k zdravotnej starostlivosti. Aby som zodpovedala vašu otázku, pani predsedníčka, finančné prostriedky pre UNFPA z USA počas e, prezidentovania pána Obamu sme dostávali 70 miliónov dolárov do roka musím povedať, že v predchádzajúcich republikánskych obdobiach bola iná situácia a keď je demokratom e, keď je prezidentom demokrat, tak e, obvykle dostávame vysokú podporu a keď je ním republikán, tak je to skôr naopak. Odpoved na ďalšiu, od, e, odpoved na ďalšiu otázku. ide aj o zapojenie verejných politik, pretože zdravotný systém musí byť v takej pozícii, aby dokázal zabrániť e, sekundárnej neplodnosti, čo môže byť dôsledkom sexuálne prenášaných ochorení. Čiže politiky na to, aby sme zabezpečili sexuálne a reproduktívne práva Čiže mali by sme mať pokryté ženy a páry, ktoré z iných dôvodov nemôžu mať deti, ale mali by mať možnosť sa o dieťa starať. Vo všeobecnosti by som chcela uviesť, že verejné politiky môžu naozaj navodiť zmenu v tejto oblasti, ale aj v iných oblastiach všeobecné e, všeobecný prístup k, ku kvalitným reproduktívnym právam, čiže tak kontracepcia, ako aj e, zabezpečenie plodnosti, e, ukončenie diskriminácie voči ženám, zamedzenie skorým e, sobášom, vzdelávanie dievčat a chlapcov, informácie pre všetkých mladých o tom, aké voľby musia urobiť vo svojom živote, aby svoje sexuálne a reproduktívne práva mohli e, s plným vedomím vykonávať. Výskum ukazuje, že E, v krajinách s vysokou plodnosťou ženy rodia veľa detí alebo dokonca viac, než by si boli želali. Taktiež vzdelávanie medzi mužmi je dôležité. Rwanda je jednou z krajín, kde sa za posledných 15, 15 rokov aktivovali rôzne e, programy a v Rwande sa napríklad objavuje trend malých rodín, čo je dobré. Rada by som e, vyjadrila uznanie tejto podpore, ktorú e, UNFPA dostáva e, od Európskej komisie, od EÚ celkovo, pretože nám veľmi pomohli najmä v téme podpory vykonávania realizácie sexuálnych a reproduktívnych práv, aby ženy mali prístup k antikoncepčným metódám. Iniciatíva, ktorú nazývame Spotlight, zacielená iniciatíva je veľmi dôležitá v rámci našej práce a vytváranie povedomia o týchto témach, o boji proti násiliu na ženách a dievčatách a aby sa ukončilo e, praktizovanie tvrdého prístupu násilných praktík voči dievčatám. Ďakujem, hovorí pani predsedníčka zabezpečíme, vynasnažíme sa zabezpečiť pokračovanie podpory pre tieto projekty, aby ste mohli pokračovať vo vašich populačných politikách. Ďakujem, že ste sa k nám pripojili dnes predpoludním, kolegovia. Presunieme sa k bodom 22 a 23. To je dobrovoľná eh, dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o obchode v sektore lesníctva. Našim spravodajcom je Jan Zahradil, avšak Elenita Ocharos eh, ho nahradila. Dnes predpoludním je veľmi vyťažená na dnešnom rokovaní. Už sme sa tomu venovali. Skôr poslali sme delegáciu do Kamerúnu, aby sa vytvorila iniciatíva medzi EÚ a Kamerunom a taktiež e, v zameraní sa na letníc, lesníctvo. Na plenárke v septembri bolo prijaté uznesenie. Vietnamská vláda vyrokovala dobrovoľnú partnerskú dohodu. Zámerom je zabezpečiť dohodu v e, rámci obchodu v lesníckom sektore, aby sa obchodovalo len s, e, s drevom e, z určitých konkrétnych oblastí chránených a aby sa kontroloval dodávateľský reťazec. Systém licencií a kontroly lesných zdrojov sa teraz zavedie do praxe a e, len takto licencované drevo by sa malo dostať na trh EÚ. E, e, Európska rada bola požiadaná o schválenie tohto zadania. Bola dosiahnutá široká podpora a taktiež bolo pripojené uznesenie k tejto téme, čiže mali by sme sa vyjadriť k tejto dohode a taktiež o do stanoviska by sa mali premietnúť niektoré naše názory. Eleny Teocharos, máte slovo. Thank you, chair lady. Ďakujem, pani predsedníčka. Ako ste už povedali, náš kolega Jan Zahradil tu nemôže byť dnes s nami, čiže budem prezentovať jeho správu. Začnem týmto. Ponajprv mi dovolte uviesť, že Jan je našim stálym spravodajcom pre túto tému Vietnam, e, obchod v lesníckom sektore vo výbore pre obchod. V, vo výbore DV um, sa zaoberáme touto témou, pretože tu nastalo k prelinkovaniu práce v dvoch výboroch, čo môže viesť k úspešným synergiám, preto sme sa venovali vypracovaniu tohto textu. EU zdieľa zodpovednosť za deforestráciu nie len preto, že mnohé výrobky súvisia s týmito procesmi a sú importované na naše trhy. Drevo je najčastejším príkladom, ale nie jediným. Čiže takto dochádza k deforestácii veľkých ploch krajine Preto je dôležité, aby sme zabezpečili túto aktivitu v obchodnej oblasti. Exportujúce krajiny by sa mali zapojiť do procesu lokálnej kontroly, mali by prijať príslušnú legislatívu a táto by sa mala implementovať a naozaj aj vymáhať. Čiže E, toto drevo by malo byť legálnym systémom vyvážané do krajín EÚ a malo by byť certifikované a len tak by sa malo dostávať na náš trh. Vytvorenie tohto systému je dlhodobým projektom. Dobrovoľná dohoda o partnerstve z EÚ by mala zabezpečiť základný právny rámec. Prístup k tejto štartovacej pilotnej iniciatíve by taktiež zahrňal použitie kontrolných systémov EÚ. Vietnam je jedným z najväčších vývozcov dreva a iných lesnických produktov na svete. Je to vedúci, vedúci exportér eh, v sektore ehm, nábytku pre domácnosti a taktiež drevnej štiepky. Vietnam sa preto rozhodol podpísať dobrovoľnú partnerskú dohodu s EÚ. Vstup do platnosti tejto dohody si vyžaduje súhlas Európskeho parlamentu. Náš kolega Jan výrazne podporuje túto pilotnú aktivitu s Vietnamom a odporúča dohodu, avšak bol by rád, keby sme sa zamerali v uznesení na tri oblasti, ktoré si vyžadujú e, viac pozornosti vzťahy s okolitými krajinami vo Vietname. Výroba nábytku vo Vietname eh, je postavená na importe vzácnych druhov dreva z eh, Laosu a Kambodže, čiže je pod za posledných 50 rokov sa výrazným spôsobom v týchto krajinách vyčerpávali prírodné zdroje. Veľký pokrok bol dosiahnutý so vzťahmi s Laosom, ale netýka sa to vzťahov s Kambodžou. Zapojenie občianskej spoločnosti by malo byť kľúčové pre úspech tohto projektu. Čiže Vietnam by mal zapojiť všetkých dotknutých aktérov vláda vytvorila skupinu 29 členských eh, organizácií eh, z lesnického sektora, z vietnamských nevládnych organizácií a z verifikačných agentúr a iných. Čiže takýmto spôsobom by sa mala dať rýchlo vystopovať um, vy, malo by sa dať vystopovať pôvodné miesto pôvodu akéhokoľvek dreva. Vláda prislúbila, že použije všetky metódy eh, na to, aby tento proces bol transparentný a bude zdieľať všetky príslušné dokumenty. Čiže EÚ by eh, parlament by sa mal zaktivizovať, aby zatlačil na všetky členské štáty, aby sa rýchlo prijala táto dohoda. Týmto spôsobom by sme výboru INTE vyslali včas efektívny signál. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Neviem, či by sa chcel ešte niekto vyjadriť dolu. Nech sa páči, ako tieňový správodajca za socialistov. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Milí kolegovia, pracujem na tejto dohode, ktorá výrazným spôsobom prispeje k identifikovaniu a zastaveniu toku nelegálneho dreva na náš trh s ohľadom na predchádzajúce dohody o vymožiteľnosti práva v lesníckej oblasti Zdieľam názor, že zapojenie občianskej spoločnosti je kľúčové a malo by pokračovať pri implementácii a monitorovaní tejto dohody. Otázky domorodých komunít by sme mali mať stále na zreteli, pretože tieto často e, sú spojené vo svojom bežnom živote práve s lesným prostredím a deforestáciou. Táto dohoda e, je len doplnkom, mala by byť doplnkom k záväzkom EÚ v sektore lesníctva. Chceli by sme, aby sa tak vytvoril primeraný právny rámec pre využívanie lesných zdrojov. Mali by sme zastaviť deforestáciu aj v e, niektorých európskych krajinách je to veľkým problémom. Efektívne by sme mali monitorovať dohodu a jej dopad. A preto odporúčam parlamentu implementáciu tejto dohody. Ďalší kolega, prosím. Áno, ja mám ešte jednu takú technickú pripomienku a otázku, ktorú chcem položiť komisii. Lesná certifikácia si vyžaduje dva certifikáty FSC a PEFC, to je také trochu technické, a obidva certifikáty majú za účelom zabezpečiť udržateľný rozvoj lesov. A myslím si, že to by sa malo vzťahovať aj na dovoz dreva do EÚ. Podľa mňa existujú dosť striktné nariadenia, pokiaľ ide o import dreva, ale mohli by ste nám povedať, ako to funguje v praxi. Ja e, viem o človeku, ktorý dovážal drevo a ktorý musel naozaj vynaložiť obrovské úsilie, aby splnil všetky požiadavky. Teda vieme, že existuje tu legislatíva a ak aj nesúhlasíme s nejakou krajinou, nie je žiadny dôvod, aby sme e, prijímali necertifikované drevo. Ďakujem. A teraz Pán Marčelézy, nech sa páči. Ďakujem. Ja by som e, chcel e, povedať toľko, že toto uznesenie dáva veľmi jasný signál a vďaka nej Vietnam je pripravený e, prijať a nasadiť systém FLECT. Pre moju skupinu zelených je to veľmi dôležitá vec. E, Vietnam musí najskôr prijať legislatívu v oblasti importu a musí rešpektovať všetky kritériá, ktoré sa e, k tomu viažu. Musí zabezpečiť vystopovateľnosť počas celej, e, celej reťaze zásobovania a pokiaľ ide o import do Vietnamu a je potrebné, aby, a vlastne import e, dreva z Vietnamu je potrebné e, bojovať proti ilegálnemu odlesňovaniu, nedovážať necertifikované e, drevo a bojovať proti divokému výrubu lesov. Vietnam súhlasil s akčným plánom za účelom rešpektovania tých vysokých záväzkov, ktoré prijal po štvrté účasť občianskej spoločnosti, o ktorej sme už hovorili. E, ustanovenia, ktoré sa týkajú e, spúšťania poplachu a tam je dôležité, aby sme dostávali informácie aj z nezávislých zdrojov. Vietnam musí bojovať tiež proti korupcii. My všetci veľmi dobre vieme, čo sa v oblasti drevného hospodárstva a lesného hospodárstva vo Vietname stalo a preto my potrebujeme, aby nám vietnamské orgány povedali, ako riešia problém dreva v Kambodži a zároveň vyzývame Vietnam, aby čím skôr s touto aférou skoncoval, aby ju vyriešil. Ďakujem. Neviem, e, kto je tu z komisie. Um, určite vás mám na zozname. Áno, Luka Pere. E, na, to je zástupca vedúceho oddelenia DŽNV. Ďakujem, vážená pani predsednička. E, dámy poslankyne, páni poslanci. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste vystúpili a vyjadrili svoje stanoviska. My oceňujeme širokú podporu, ktorú vyjadril spravodajca a ďalší poslanci, pretože e, vlastne tu ide o podporu tejto dohody. V komisii sme presvedčení, že dohoda EU-Vietnam môže prispieť k boju proti ilegálnemu výrubu lesov a nelegálnemu obchodu na medzinárodnej úrovni s drevom. My poznáme, aká je pozícia Vietnamu na svetovom trhu, pokiaľ ide o export dreva do EÚ. Vietnam zohráva dôležitú úlohu aj v zásobovacej reťazi, vyváža drevo do viac ako 80 krajín sveta a niektoré krajiny E, sú ohrozené odlesnením. My trváme na tom, aby táto dohoda bola prijatá a aplikovaná, lebo to umožní zmeniť situáciu. A ešte by som sa chcel dotknúť niektorých bodov, o ktorých hovorili jednotliví vystupujúci. Rád by som vám pripomenul, že LAPV e, vytvára kompletný rámec obchodovania s drevom medzi EÚ a Vietnamom. Zároveň chcem pri potvrdiť, že e, certifikácia dreva bude pokrývať celý export dreva z Vietnamu. To znamená, že my nevyčistíme len tie zásobovacie kanály, ale všetky priemysle, ktoré s tým súvisia, budú vyčistené tým pádom. A pokiaľ ide o pokrok Vietnamu v oblasti udržateľného riadenia lesov. Tento pokrok bol uznaný a my sme prepojili tento pokrok s ďalšími pokrokmi v oblasti lesného hospodárstva, najmä aplikácia e, RED Plus a e, dohovor o klíme. Rovnako sme zdôraznili export. Komisia e, E, považuje e, export za kľúčový e, vo vietnamskej ekonomike a vláda Vietnamu prijala, že príjme také mechanizmy, ktoré budú naozaj robustné a budú sa zameriavať na vytvorenie budúcej legislatívy tak, aby posilnila právny rámec Vietnamu a priblížila ho európskemu rámcu. E, a pokiaľ ide o tie záverečné e, modality dohody, tak tak ako aj v iných prípadoch bude to ešte trvať e, istý čas, pretože je potrebné zrevidovať vietnamský politický systém, alebo teda rámec. Bude treba vyhodnotiť kapacity Vietnamu na všetkých úrovniach a spolu s Vietnamom musíme rovnako nezávisle vyhodnotiť možnosť e, spustiť e, systém licencií FLECT. A to všetko e, berúc do úvahy kritéria obsiahnuté v LAPV. A ešte ďalší bod, o ktorom hovoril správodajca a ďalší vystupujúci. A síce ide o jednotlivých účastníkov. E, to je veľmi dôraz, dôležitý aspekt e, APV a procesu FLECT. Zaznamenali sme výrazné zlepšenia a pokrok, či už ide o zapojenie občianskej spoločnosti a rozličných účastníkov. My sme veľmi radi, že multistranný e, proces bol spustený a v rámci dohôd vláda sa zariadila, že sa pokúsi potom posadiť za spoločný stôl a zblížiť rozličných účastníkov, e, ktorí e, budú reprezentovať všetkých aktérov. A ešte by som vám rád povedal, že príprava dohody e, pokračuje. Vietnamská vláda už spustila celú sériu právnych reforiem a pripravuje novú lesnú legislatívu. Táto legislatíva preberie celú sériu ustanovení, ktoré umožnia vláde e, túto dohodu realizovať. APV je iba jedným z prvkov našej politiky boja proti ilegálnemu výrubu lesov. Ďalším aspektom e, je FLECT a E, les, legislatíva súvisiaca s lesným hospodárstvom. A ako ste mohli vidieť, e, správa, ktorú nedávno zverejnila komisia, tak tam sa kladie dôraz na efektívne a e, jednotné zavedenie do praxe tejto dohody. A vlastne to od prvého vstupu tohto nariadenia do praxe a do života 3.3.2013. E, Ale samozrejme my ešte stále implementujeme e, túto dohodu. E, bola tu jedna otázka, ktorá sa týkala úlohu privátneho systému v tejto e, certifikácii. Tento systém musí byť zohľadnený v našom právnom rámci to znamená, že v našom nariadení o lesnom hospodárstve viete, že naša legislatíva e, dáva povinnosť e, e, jednotlivým zložkám brať do úvahy aj problémy v celej tej komercializačnej reťazi, problémy ilegality a ilegálneho dreva. Ale E, možno, že teda toto bude nástroj, ktorý by mohol e, zlepšiť vlastne tieto prvky zo strany operátorov. Operátor musí vyhodnotiť rizika a je možné, že e, zistí, že to, to riziko ilegálneho dreva je zanedbateľné, alebo že ho treba znížiť to riziko, ale je potrebné, aby tento certifikačný režim plne pokrýval legalitu tak, ako je obsiahnutá v nariadení. Veľmi dobre vieme, že nemôže byť e, rozdiel medzi normou na papieri a jej aplikáciou, v špecifickom kontexte a v špecifickej krajine. Ja som si poznamenal aj ďalšie komentáre a odporúčania ďalších vystupujúcich a to všetko e, bude obsiahnuté v stanovisku e, komisie a aj v návrhu uznesenia, ktoré bude nakoniec prijaté vo výbore INTA. Komisia Naďalej sa zavezuje, že bude pravidelne predkladať parlamentu správu o implementácii tejto dohody a samozrejme, že my potom ešte upozorníme na rozličné body Ďakujem pekne, Eleny. Chceš k tomu ešte niečo dodať? Nie? Ak nie, tak ďakujem pekne. Lehota na pozmenujúce návrhy 11. decembra na poludne a hlasovať budeme na zasadnutí 21. 22. januára. Kolegová, ďalší bod je viazaná podpora pre cukor. Dáme si kratučku prestavku, aby sa veľvyslanec mohol dosta- dostaviť na pódium. Je to dôležitá téma, takže naozaj len kratučka prestavočka.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 which is an item um, about... Dobre, takže kolegovia, prechádzame na ďalší bod. Je to dobrovoľná viazaná podpora dotácie na cukrovú repu. Budeme mať výmenu názorov s Dylomom Wernerom, veľvyslancom e, z Belise, ktorý je predsedom ACP výboru pre cukor. Ja viem, že táto téma cukru je na stole Európskej únie už veľmi dlho. V minulosti poslanci sa snažili zabezpečiť zabezpečiť to, aby EU politiky nemali negatívny dopad na producentov cukru v partnerských krajinách. Existujúce, prečo máme dnešnú diskusiu? E, dnes budeme hovoriť o cukrovej repe v EÚ, pretože existujúce nariadenie SPP dáva možnosť EÚ členským štátom zaviesť alebo zachovať len veľmi obmedzenú mieru viazanej pomoci pre špecifické typy polnohospodárstva alebo špecifických polnohospodárských sektorov vrátane sektora cukrovej repy v časoch ťažkých. E, účelom tohto opatrenia je dať členským štátom určitú flexibilitu a prispieť k stabilizácii príjmu polnohospodárov, keď to je potrebné. Podľa informácií, ktoré som dostala, 11 členských štátov poskytuje viazanú podporu pre e, sektor cukrovej repy, dobrovoľnú podporu. Viem, že keď sme naposledy hovorili o reforme SPP, hovorili sme o tom, že odstránime tieto, túto viazanú podporu a nepodarilo sa nám to. Takže v liste z 11. oktobra tohto roka ma oslovil veľvyslanec Vernon a vysvetlil, že krajiny AKP považujú dobrovoľnú viazanú pomoc a opatrenia v tejto oblasti ako opatrenia, ktoré narúšajú obchodný styk, sú na škodu zájmov rozvojových krajín a nie sú kompatibilné s politikou EÚ, ktorá má byť koherentná pre rozvoj. Takže Dylan Vernon je dnes medzi nami, aby sme sa bavili o dobrovoľnej e, viazanej podpore Eh, blíži sa ďalšia reforma SPP a myslím si, že je veľmi relevantné, aby sme viedli dnes túto diskusiu. Pán veľvyslanec, nech sa páči, máte slovo. Vážená pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne tohto dôležitého výboru pre rozvoj, kolegovia Európskej únie, ako aj moji kolegovia z AKP členských štátov, ktorí sú tu prítomní, eh, Prajem všetkým príjemný dobrý deň. Pani predsednička, AKP podvýbor pre cukor vďaka vášho, pod, vášho výboru a vašej rýchlej reakcii na náš list 11. oktobra, v ktorom sme vyjadrili naše obavy o dobrovoľnej viazanej podpore, e, konkrétne v sektore cukru. ďakujem, že ste nás pozvali na dnešnú diskusiu. Cukor je naďalej veľkým pozitívnym zdrojom a má veľký socioekonomický dopad v krajinách AKP vrátane najmenej rozvinutých krajín a je dôležitý v rámci širšieho cieľa zabezpečenia dlhodobo držateľných cieľov. Príjmy z cukru idú priamo od cukránskeho priemyslu a majú násobiaci efekt na naše hospodárstva. V mnohých prípadoch odpadoch aj mnohé sektory, ktoré nemajú nič s cukrom, požívajú výhodu z rozvoja e, cukrovárnictva. Správa z roku 2016, e, ktorú pripravila komisia z EU a skupina AKP, hovorí o tom, že e, Výroba cukrovej repy je hlavným dôvodom na odstránenie chudoby a zachovanie rozvoja vidieka v krajinách AKP LDC. Od roku 2006 EÚ nám jasne povedalo, že cukrový režim bude trhovo orientovaný a e, že producenti cukrovej lipy budú reagovať na trhové signály ceny a podľa toho rozhodovať svoju produkciu. Cena sa znížila zo 632 eur na tonu na 404 eur na tonu. A cukrové kvóty a minimálna cena za cukrovú repu bola zrušená z roku 2016 priemerná cena bielej cukrovej repy v roku 2018 bola 327 eur na tonu a cena na trhu, okamžitá cena pre mnohé členské štáty klesla pod túto cenu. Očakáva sa takéto konkurencnejšie prostredie a EÚ v roku 2006 už vtedy vyčlenilo 5,2 miliardy na to, aby pomohlo domácemu cukrovanickému priemyslu a paralelne tradičný krajiny AKT cukrového protokolu dostali 2,1 milión eur. AKP e, protokolové krajiny s výrobou cukru. Pani predsednička, sú vďačné za tieto finančné prostriedky spolu s našimi vlastnými domácimi zdrojmi. Nám to pomôže, pomôže cukrovaníctvu pripraviť sa na to, čo malo byť a zdôrazňujem, malo byť korektná príležitosť pôsobiť na konkurenčnom trhu. Avšak nečakanie bez akýchkoľvek konzultácií, tak ako je to v článku 12 partnerskej dohody z Kotonu, podľa nášho odhadu proti vlastným princípom EÚ koherentnej rozvojovej politiky. V roku 2015 a 2016 EÚ implementovalo dobrovoľnú viazanú podporu pre cukrovú repu. Podľa nás je to plodina a je to dotácia špecifická pre túto plodinu. Podľa nášho odhadu je tam asi 400 tisíc hektárov cukrovej repy na viac ako 410 eur za hektár v 11 členských štátoch. Predstavuje táto podpora udržateľná podpora 3 až 4 milión tón cukru, ktorá inak by sa nevyprodukoval vzhľadom na domácu spotrebu EÚ 18 milión tón. Odhadujeme, že táto dotovaná produkcia významným spôsobom deformovala EÚ trh a ohrozila AKP krajiny a pripravila ich o príjem. Komerčné straty AKP dodávateľov cukru v dôsledku týchto dotácií sa pohybujú na úrovni 20 miliónov ročne. Minimálne, to sú minimálne odhady. Ak sa zachovala EU produkcia e, cukrovej py, ktorá by ináč neexistovala, to podľa nás do určitých spo- e, miery si e, znežuje dostupný podiel EU trhu na dovoz, znižujú sa EU a medzinárodné ceny, ohrozujú sa alternatívne trhy AKP a LDC cukru z týchto krajín a to ide proti vlastným politikám EÚ, ktorá má byť koherentná pre rozvoj. Sme presvedčení o tom, pani predsednička, že to je proti zárukám, ktoré dostali krajiny AKP v rámci dohod o ekonomickom partnerstve kde sa hovorí, že sa zachová miera preferencie pre dodávky AKP a vzhľadom na obrovské investície, ktoré e, sme spravili aj v rámci protokolu pre cukor a do vlastných zdrojov pri zabezpečení štruktúrálnych reforiem e, cukrovarníctva. AKP preto vyzýva pani predsednička, aby sa zastavili a zrušili tieto dotácie na e, cukrovarníctvo a žiadame, aby sa riešila aktuálna situácia. E, tieto dotácie prispeli tomu, že mnohí dodávateľi AKP prestali alebo významnou mierou znížili export cukru do EÚ nie je prehnané tvrdiť, že vzhľadom na predložený odhad niektorí producenti AKP majú dokonca platný argument na to, aby žiadali kompenzáciu v dôsledku nepriaznivých dopadov týchto dotácií. Pani predsednička, musím vás informovať o tom, že kolegovia z Európskej komisie a z podvýboru s nami konzultovali, avšak naše odhady situácií sa líšia a podľa nás e, nie je tu skutočný záujem preskúmať skutočný dopad týchto dotácií na trh AKP. Avšak vítame to, že e, v augustovom liste predseda DEVKO výboru nám povedal, že zastáva tú E, princípy koherentnej politiky a že chce konštruktívny dialog s nami, aby sme riešili obchodné preferencie. Na záver mi dovolte, pani predsednička, informovať tento výbor o tom, že ako AKP člen AKP EU spoločného parlamentného zhromaždenia položil otázku na komisiu a hovoril o týchto obavách, ktoré máme a očakávame netrpezlivo ich odpoveď na najbližšom zasadnutí v Benine začiatkom decembra. Pani predsednička, my v AKP výboru pre cukor si plne uvedomujeme a veľmi si vážime to, akú veľkú podporu váš výbor DEVKO poskytuje rozvojovým krajinám, pre všetkým tým, ktoré sú v skupine AKP. A dúfame, že váš výbor zasiahne a pomôže nám nájsť spôsob, ako vyriešiť tieto problémy s cieľom zabezpečiť to, že cukrovarníctvo v krajinách AKP bude životaschopné a bude naďalej prispievať k udržateľnému rozvoju v našich krajinách. Ak chceme dosiahnuť tento cieľ, to znamená zastavenie dotácií v cukrovarníctve, AKP je otvorené a chce spolupracovať s EÚ pri komplexnom spoločnom alebo nezávislom hodnotení dopadov týchto dotácií. Sme presvedčená, pani predsednička, že to potvrdí naše stanovisko. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, ďakujem pekne. Vypočujeme si zástupcov DG Agri, ale predtým, ako dám slovo komisii, chce sa niekto vyjadriť z poslancov? Šan, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem. Ja by som skôr chcel predniesť taký komentár k tejto téme pre všetkých, ktorí trošku sledovali tieto rokovania v kole z Dohy, tak určite si všimli e, vystúpenie brazilského ministra zahraničných vecí. A pô pôvodcom istého takého nepríjemného stavu, e, nepríjemnosti e, bola Európska únia. V oblasti cukrovej politiky Európska únia dáva isté východy, výhody rozvojovým krajinám a výsledkom bol, bola garancia istých cien. To niektoré krajiny Niektorým krajinám to prekážalo, najmä Brazílii, pretože až doteraz AK a ACP e, nemali žiadne práva v oblasti cukrovej politiky a vynárajúce sa ekonomiky sa snažili do toho vraziť klin. Európska únia vedie veľmi e, veľkorysú politiku e, voči krajinám ACP a vlastne e, tieto vynárajúce sa krajiny nezaútočili na krajiny ACP, ale na Európsku úniu. E, všeobecná tendencia, a tam si nemusíme robiť e, ilúzie, je útočiť na Európsku úniu, pokiaľ ide o systém všeobecných preferencií, aby všetci e, mohli participovať rovnakým spôsobom na e, slobodnom voľnom obchode. Ja si myslím, že toto je stanovisko výboru pre e, rozvoj a samozrejme treba chrániť tých najslabších a udržiavať isté ochranné mechanizmy. Napokon to je aj iniciatíva Európskej únie v rámci AKT. Takže my teraz čelíme tendencii, ktorá je všeobecná a nikto ju nedokáže zabrzdiť a preto je potrebné E, zachovať výhody, ktoré sa ešte udelujú v rámci všeobecných e, preferencií a na druhej strane sa snažiť o to, že to, čo už nie je možné zmeniť, tak aby to bolo kompenzované alternatívnymi riešeniami v iných sektoroch, napríklad v oblasti produkcie, rentabilizáciou cukrovarov v Afrike a v krajinách HKT. Takže e, je to veľmi smutné toto konštatovanie, ale realitu si musíme uvedomiť a akceptovať ju. Ja chápem vaše kroky a v minulosti by to nebolo vyvolalo rovnaké znepokojenie, rovnaké starosti a nebolo by to viedlo do rovnakej slepej uličky. Pán Marčelézy. Ďakujem pekne. No ja si myslím, že je veľmi dôležité hovoriť o reforme SPP, a ich dopad na ostatné krajiny. Zelení si tvrdia, že EU musí pomôcť zabezpečiť potravy tým, že znižuje e, závislosť rozvojových krajín na dovozoch potravy. a nová SPP by mala prispäť k využívaniu e, e, výhod malých polnohospodárov, malých podnikateľov a zabezpečiť potravinový reťazec a musíme nájsť zabezpečiť právo na rozvoj a právo na potraviny a SPP a dotácie na cukor by mali znižiť negatívne dopady, rovnako negatívne dopady, ako majú cenový dumping alebo zabavovanie pôdy vo veľkom. E, to musíme vložiť do veľkého kontextu. Myslím si, že je potrebné tu rozlišovať, hovoriť o reforme SPP, pretože určite v tomto prípade cukor je jeden z citlivých komodít rozvojových krajín, ale to nie je jediný, pretože máme napríklad aj mlieko či bavlnu, ale keď e, rozmýšľame v tomto kontexte, podľa nás nová SPP e, by mala vychádzať e, z hodnotenia viazanej podpory e, príjmu aby sa zabránilo tomu, že tá reforma nepôjde proti princípom, pretože eh, nepôjde na úkor sociálnych eh, benefitov, musí to byť na základe overiteľných vedeckých dôkazov, potredie podpora musí byť používaná na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti EÚ a nemala by narúšať medzinárodné trhy. Poskytnutie takéto viazanej podpory nemôže viesť k negatívnym dopadom obchodného styku ktorý bude e, mať na rozvojové krajiny a na záver, viazaná dobrovoľná podpora by nemala byť poskytovaná na trhy, ktoré sú v kríze v, v dôsledku inej produkcie alebo nadmerných dodávok. Tieto negatívne dopady, ak tu vznikajú, tak je potrebné prestať alebo oslabiť, spomaliť takéto dotácia. Preto vyzývam komisiu, aby mala právomoc a viedla dialog s partnermi EÚ. E, e o tom, či dotácie majú dopad na polnohospodársky sektor iných krajín, aby sme mohli prijať okamžité opatrenia a zmieriť e, nežiaduce účinky. Ďakujem pekne. Už sa nikto nehlási o slovo, pokiaľ dobre vidím, takže požiadam pána Nia z DG Agri, ak... Pani, pani, neviem, ak som to správne pochopila. Dobre, Michael, OK, Michael ako prvé meno. Neviem, ako vysloviť vaše prízisko. Nie, ja ani nie som táto osoba, takže to je jedno. Dobre, na zozname som mala takéto meno. Takže poprosím vás, predstavte sa. Uh, ste z Degiagri, áno, som z Degiagri, volám sa DG som z medzinárodného odboru útvar 1, ktorý má na starost krajiny AKP a riešim otázky cukru na mojej útvare. Takže chcem zareagovať na E, tú viazarnú podporu a cuk- na cukor a to, čo tu zaznelo. Musím povedať, čo si my myslíme, ako my hodnotíme toto špecifické opatrenia EU trhov a dopady tohto opatrenia na trhy cukru a kape. My to vnímame, toto opatrenie, ako obmedzené v rozsahu aj v rozpočte je zamerané len na to, aby sa zabránilo poklesu produkcie alebo obmedzilo sa poklesu produkcie tých najcitlivejších oblastiach EÚ, hospodársky, najcitlivejších, aj spoločensky, sociálne. Uplatňuje sa len v 11 členských štátoch a tie čísla, ktoré máme, neukazujú koreláciu medzi uplatňovaním tejto viazanej podpory a v celkovej výške výsadby cukrovej, cukrovej repy v EÚ na ploche. Takže podľa nás účinok uplatňovania týchto dotácií v cukrovárnictve je obmedzený a nenarúša obchodný tých. Toto opatrenie je v poriadku, čo sa týka Svetovej obchodnej organizácie, to opatrenie tzv. modrej e, skrinky a vďaka tomuto opatreniu celková rovnováha produkcie cukru v EÚ nie je ovplyvnená, pretože to, že toto opatrenie obmedzuje zníženie produkcie v niektorých členských štátoch, ktoré uplatňujú toto opatrenie, znamená, že iné členské štáty nezvyšujú produkciu tak, ako by mohli. Takže celková rovnováha na jednotnom trhu EU28 nie je ovplyvnená. Áno, samozrejme, videli sme významný pokles cien v EÚ čo znamená, že EU trhy nie sú také priaznivo naklonené pre krajiny AKP, ale mnoho faktorov malo na to vplyv. Vrátanie samozrejme, aj ukončenie e, režimu kvót na cukor a produkcia, ktorá za posledných zo pár rokov vzrástla, vzrástla predovšetkým v krajinách v EU členských štátoch, ktoré neuplatňujú túto viazanú podporu Viac ako 80 krajín, ktoré uplatňujú viazanú e, podporu, tam produkcia cukru vlastne klesla. Takže nevidíme túto dobrovoľnú viazanú podporu ako niečo, čo má celkový negatívny dopad, tak ako sa to tu naznačuje. Ďakujem pekne. Môžem položiť otázku? Keď samozrejme týchto 11 krajín zaviedlo viazanú podporu. Na to nemusia mať potvrdenie, povolenie komisie, je to v nariadení SPP, čiže sa môžu rozhodnúť, alebo musia požiadať vopred komisiu, ako v prípade štátnej pomoci, o povolenie, aby mohli použiť túto dobrovoľnú viazanú podporu, tento systém. Neviem, ako, ako funguje SPP presne. Čiže musí to najprv oznámiť členské štáty komisii, ak sa rozhodnú zaviesť takýto systém. No, ide o to. Prečo sa pýtam? Zamýšľam sa nad tým, aký je ten proces, ako fungujete s DGDF. -ko? Aká spolupráca je medzi DG Trade, DGDF, e, aký to je dopad na rozvojovú politiku, pretože to máme povinnosti zo zmluvy, že by sme mali tieto veci merať e, aké sú dopady. Ja chápem, že niektoré členské štáty majú problémy s producentami e, cukrovej repy, ale ide o to, či to je v súlade s našimi záväzkami zahraničnými. A to by mal byť taký test, na základe ktorého to funguje. Možno, že neviete odpovedať teraz na moju otázku. Ja viem, že každý pracuje e, vo svojom oddelení a nemusí každý poznať celý postup, ale možno by bolo užitočné pre nás trošku spoznať, ako to celé funguje. Možno by bolo dobré aj vôbec, aká je história cukrového repy, pretože viem, že to už trvá dlho, minimálne 10 rokov a ešte tá predošlá reforma SPP, tam sa takisto o tom hovorilo. Takže neviem, dokážete odpovedať na moju otázku? Máte nejakú, môžete mi dať nejakú predstavu? Ja nepoznám celý proces, pretože to nie je moja problematika, ale samozrejme komisia má informácie, čiže členské štáty oznamujú svoje zámery komisii aj v takomto prípade, zámery dobrovoľnej viazanej pomoci pre cukor, čiže áno, máme predstavu o tom, koľko členských štátov to bude uplatňovať Mm, v akej oblasti a v akej výške rozpočtu. Ale samozrejme presnejšiu odpoveď vám môžeme poslať písomne. Možno, že by sme mohli sa dozrieť na najbližšom zasadnutí, ako to v praxi funguje, aby ste nám mohli poskytnúť tieto informácie, ako to členské štáty ohlasujú, čo robí komisia, čo robí DG DEFCO, DG Trade, e, či sú konzultované, ako fungujú tieto viazané podpory v praxi. Možno niekto z DEFCO by nám vedel odpovedať? Dobre, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Michel Deknup, e, som z DEFCO generaliteľstva, útvar na bez, bezpečnosť potravín, riešime komodity vrátanie cukru, Ano. Čiže tak ako vidíte, sedím vedľa kolegu DGA, kde čo svedčí o tom, že áno, my samozrejme úzko spolupracujeme. Takže Eh, môžeme radi, môž, radi diskutujeme na túto tému, pretože je zaujímavé si vypočuť aj názor našich kolegov a partnerov z AKP a potom kolegov z DG Agri a máte pocit, ako by sme hovorili o dvoch veciach. Takže samozrejme, keď ste niekde uprostred, tak musíte e, zabezpečiť určitú koherentnosť alebo tvariť sa, že tu je koherentnosť, tak je to zložité. Nekomplikujme to, pretože v konečnom dôsledku e, vo všetkých rozvojových politikách vždy e, riešime v podstate e, komunikujeme s ľuďmi na mieste, kde pracujeme. Áno, vypočuli sme si čísla a samozrejme asi chápete, že zabereme na vedomie to, čo hovorí DG GRI, čiže vidíme, že v konečnom dôsledku je tu koherentnosť politiky, ale aj keď to povieme, zároveň musím povedať, že počujeme názor AKP a tu vedieme neustály dialog s orgánmi krajín, ktorých sa to týka. Čiže je tu veľvyslanec. E, môžem vás uistiť, že naši kolegovia z EU ambasád v hlavných mestách krajín AKP to berú veľmi vážne, tie obavy, ktoré tam zaznievajú a to znamená, že ak tu rozvojová dohoda obsahuje aj rozvoj polnohospodárstva, cukrovinárstva, tak určite e, sú tam určité politiky aj finančné prostriedky dané k dispozícii na podporu krajín, ktoré to potrebujú. A na záver poviem len toľko, že ak e, tu bola vypočítaná újma 20 milión ročne nemám žiadny problém povedať, že tieto peniaze sú k dispozícii v rozvojovej obálke pre tieto krajiny. Čiže tu nejde o číslo, ide o to, aby sa našiel najlepší spôsob, ako podporiť tieto krajiny, ktoré chcú zabezpečiť udržateľný rozvoj ich cukrovarníctva. Dúfam, pani predsednička, že som aspoň trochu objasnil túto problematiku. Áno, trochu. Nie, nie celkom. Nie som celkom presvedčená. E, viem, že ľudia sa rozprávajú, vymieňajú si informácie, ale to ešte neznamená, že sa dopracujú k spoločnému porozumeniu, k spoločnému názoru. Už to nikto iný, niekto by sa hlasil o slovo, pokiaľ dobre vidím, takže vrátim slovo pánovi veľvyslancovi, aby zareagoval, objasnil, alebo teraz zareagoval na to, čo tu zaznelo a potom sa rozhodneme na našom výbore, čo spravíme ďalej. Ďakujem veľmi pekne. Ponajprv by som rád povedal, že sa chcem poďakovať dvom poslancom, ktorí vystúpili k téme Brazília a reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky. Vítame tieto komentáre. A um, s, prekrývajú sa s určitými obavami, ktoré máme krajinách AKP. Posúdenie AKP a Európskej komisie k týmto bodom je signifikantné. Ukázalo sa, že ACS je len jedným z faktorov na trhu, ale myslíme si, že na základe našej analýzy je to jeden z prvkov, ktorý výrazným spôsobom trh ovplyvňuje a navyšuje sa výroba v EÚ, potom dochádza k dopadom na ceny a my by sme naďalej chceli vyvážať náš cukor k vám. Tento pohľad na obe strany predstavuje diverzifikovaný prístup na strane jednej a spoločný prístup na druhej strane. Čiže toto chceme zachovať. Zostaneme v kontakte. Myslím, že naša komunikácia bola dobrá s kolegami z Európskej komisie taktiež a z jednotlivých DG. Taktiež sa chceme presunúť do bodu, kedy by sme chceli dosiahnuť vzájomnú dohodu nezávislým spôsobom, spoločné hodnotenie, kedy by sme mohli povedať, že sme spokojní, že hovoríme z toho istého bodu. Myslím si, že v tomto momente tomu tak ešte nie je, ale chceli by sme sa k tomu dopracovať. Ak mi dovolíte teraz, rád by som požiadal Keby ste sa prosím presvedčili, či niekto z krajín AKP, ktorí sú tu prítomní, by sa chcel teraz vyjadriť, prosím. Nech sa páči. Bohužiaľ nepoznám vaše mena, predstavíte sa však. Ďakujem pekne. Patrick Chatany a zastupujem dominikánsky cukr- cukrovarnícky priemysel v skupine AKP štátov. Pracoval som pre túto organizáciu už niekoľko rokov som veľmi poctený tým, že sa môžem vyjadriť pred vami a vašimi kolegami. Veľmi som zmetený vyjadrením komisie, pretože rozsah pôsobnosti, ktorý pokrýva, je veľmi obmedzený. A Hovoríme tu o viac ako 400 tisíc hektároch cukrovej repy v EÚ. Je to 1,65 milióna hektárov. Čiže ak mi vravíte, že tieto dve čísla v porovnaní nepredstavujú veľké množstvo, tak som prekvapený, pretože príjmo, príjem z týchto hektárov je asi 2000 až 2200 eur na hektár a predsa ide v tomto prípade o dotácie. Ja som pracoval mnohé roky v tejto oblasti, pokladám sa za odborníka a toto je také obrovské množstvo peňazí, ktoré sa materiálne prejaví na trhu s touto komoditou, ako už bolo spomenuté. Ide o 3 až 4 milióny tón a dopyt EÚ je 18 miliónov tón. Čiže je potrebné sa zamyslieť nad 3 až 4 miliónmi tón. Tento vývoz zničil trh, zničí náš priemysel, ničí naše krajiny. Čiže je, je to úplne fyzický prejav nerovnováhy. Ja som občanom krajiny, ktorá by mojimi uh, ústami rada vyjadrila následovné. Uh, že to, čo sa deje v, zo strany Európskej komisie tento rok, má len obmedzený efekt. Čiže viac ako 400 tisíc hektárov dostáva dotácie Ehm, hovoríme tu o ustanoveniach smernice 1307, tak ako správne spomenula už aj komisia. Avšak toto vedie k ťažkostiam pre nás so zachovaním výroby. Máme potrebu len na 18 tisíc hektárov, ale máme reálne obhospodárených 400 tisíc hektárov. Je tu teda nerovnováha a rád by som povedal, že som veľmi prekvapený. Ďakujem, hovorí pani predsedníčka. Možno by sme sa mali vrátiť k tejto téme, pretože kolegovia z AKP štáto volajú po nezávislom posúdení. Máme tu aj kolegov z príslušného DG. Začala som sa pozerať týmto smerom. Mám pocit, že tu to sa nachádzajú odborníci, čiže objavujú sa nám tu určité nezrovnalosti týkajúce sa našej práce z minulosti a bola by som rada, keby sme koherentne postupovali v našej práci a keby naše jednotlivé DG spolupracovali, čiže keby sa porozprávali s koordinátormi o tom, ako v tejto veci budeme pokračovať. Možno, že by to bola otázka pre komisiu, aby sme zistili korene tejto nerovnováhy. Včera sme diskutovali o tejto téme, teraz to máme na stole, čiže možno, že by sme mali porozmýšľať o pozmeňovacích návrhoch k SPP. Viem, že Maria Hojbuk je, e, jej leží veľmi téma PCD na srdci, čiže e, takto to ponecháme pre dnes. Ďakujem veľmi pekne pánu veľvyslancovi, ďakujem kolegom, ktorí k nám sa pridali dnes predpoludním. Viem, že je to zložitá téma. Pre dnešok to uzavrieme a necháme si to na neskôr. Ďakujem vám ešte raz. A teraz kolegovia, budeme rokovať spolu s ďalším výborom, čiže pozývam